Dámy a páni, rád by som vás veľmi srdečne pozdravil. Práve som sa stretol s tureckým veľvyslancom, ktorý ma informoval o situácii v Syrii a nie len na Cypre. Nie, to bol vtip, hovorí pán predseda. Na Cypre určite nie. Pán kolega Kasulidis sa tak na mňa pozrel zvláštne. Vyjadril som fakt, že nás zaujíma situácia na sírskych hraniciach, požadujeme väčšiu solidaritu a musíme zistiť, čo sa tam naozaj deje, pretože aj do Európy prúdia azilanti. Zároveň som ho informoval o tom, čo, čo, o čom sme sa dohodli na rozšírenom rokovaní predsedníctva a čo sa bude diať v nasledujúcich rokoch, že chceme poslať delegáciu AFETu do Turecka. Myslím, že v tomto momente to bolo dôležité posolstvo, pretože pri všetkých eh, pro, um, otázkach, ktorými sa zaoberáme, aj pri rokovaniach o členstve, som toho názoru, že máme mnohé dôvody na to z turecko-európskeho pohľadu, prečo by sme mali udržiavať dobré kontakty a myslím, že Turecko je absolútne strategickým štátom, preto by sme nemali by sme tento zreteľ stratiť um, spred očí pri rokovaniach rôznych aspektoch. Čes, teším sa však, že s generálnym uh, tajomníkom SVČ, Pierom Vemonom, sa budeme môcť dnes porozprávať. Rád by som sa mu poďakoval, že bol pripravený k nám prísť a informovať nás o situácii v Sýr- Syrii a aj na sírsko-tureckej hranici. Libanon, Jordánsko budú taktiež témou. V Bezpečnostnej rade OSN sa budeme e, snažiť dostať k jednotnej pozícii čínske a ruské stanovisko. Sú tu dosť dôležité. A chceme sa venovať aj téme pristania tureckého lietadla, ktoré evidentne malo na palube ruský vojenský materiál. Potešil by som sa, ak by Pierre Vemo nás informoval o situácii. Ďakujem pekne, Pierre Vopred. Thank you, Mr. Chairman. Um... Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi stručne úvodom, pretože <clears throat> pre poslancov asi e, najdôležitejšie je môcť e, mi položiť otázky a ja sa potom pokúsim na ne odpovedať. Takže vám poviem o aktuálnej situácii a taktiež zohľadním to, že vysoká zástup Mm, zástupkyňa Eštonová tu bola v útorok. A myslím, že vás už e, veľmi podrobne poinformovala o udalostiach, takže možno, že by som sa pozrel na rôzny, rozdielny rozmer toho, prečím teraz stojíme. Takže poskytnem tie najaktuálnejšie informácie, pretože mnohé už poznáte, to nechcem opakovať. Myslím, že najvážnejšia je humanitárna situácia a teda aj otázka humanitárnej pomoci. Ako viete, EÚ teraz pridala o 50 miliónov eur viac na pomoc utečencom a obyvateľstvu, ktoré bolo vyhnané zo svojho, svojich domov. Čo znamená viac ako, e, pomoc pre viac ako 2,5 milióna ľudí, takže naozaj je to, je to obrovský problém pre nás všetkých. E, určite je viacero faktov, ktoré si uvedomujete, ale je tu jedna vec a síce, že členské krajiny si myslia, že by sme sa mali pokúsiť e, zistiť, ako sa naša pomoc môže priamo dostať ľuďom v krajine. Väčšina humanitárnej pomoci ide utečencom na hraniciach Hovorilo sa to o Jordánsku, Turecku, Libanone, Iraku dokonca, ale bolo by dobre vedieť, ako môcť priamo pomôcť obyvateľstvu v krajine. A tá situácia je tam taká, že pomoc e, tejto časti obyvateľstva je veľmi ťažká. Takže otázka toho, ako um, pomôcť miestnym orgánom samozprávy v tých oslobodených častiach. Takže možno, že zvýšiť bezpečnosť aj v nemocniciach, bezpečnosť pre zdravotných pracovníkov. Viaceré vlády prišli s návrhmi, diskutuje sa na pôde OSN a určite sa o tejto téme bude hovoriť aj na Rade pre zahraničné e, záležitosti budúci pondelok. My sme v kontakte s priateľmi z EK a DFK a e, snažíme sa na to pozrieť aj správneho hľadiska a zohľadniť jednotlivé e, finančné pravidlá alebo iné obmedzenia, ktoré by mohli v tejto oblasti existovať. Čo sa týka okupácie, súčasná vojenská situácia je nasledovná to, čo tu už odznelo pred pár minútami. Tie, to napätie medzi Sýriou a Tureckom to trvá už týždeň, nič sa za posledný deň, dva nestalo. Ale turecké úrady dosť ochotne vysvetľujú, že už sírskému vojsku vládnej armáde neumožnia e, vyčínať nejak na tureckom území. Turecké orgány e, majú podporu OSN, e, NATO aj EÚ. A my túto situáciu sledujeme veľmi zblízka. Ďalšia vec. Otázka sankcií. Je tu udalosť zo včera na jednom tureckom letisku sírske e, lietadlo bolo donútené pristáť, e, bol skontrolovaný jeho náklad. Správneho hľadiska nás to taktiež veľmi zaujíma. No a na prvý pohľad máme názor nasledovný a síce, že národné orgány uh, ak ide o uplatňovanie sankcií, majú pria- právo kontrolovať ich uplatňovanie, ale mali by sme sa pozrieť na to zbližšia a pozrieť sa možno presne na turecké právne predpisy, čo vlastne je možné v takýchto prípadoch. Viac informácií zatiaľ nemáme viac ako to, čo sa povedalo v médiách. <clears throat> to E, ten náklad, ktorý e, bol vyložený z tohto lietadla. Dúfam, že v nadchádzajúcich dňoch sa o tom dozvieme viac. A ešte jedna vec k sankciám. Budeme mať e, dodatočný balík sankcií, ktorý by mala schváliť Rada pre zahraničné veci v pondelok, ale ešte stále sa diskutuje na úrovni pracovnej skupiny aj na Korepery a PSC. Takže ten e, zoznam osôb, ktorých majetok má byť zmrazený a ktorým nemajú byť víza vydané, sa e, predlžuje a taktiež sa hovorí o ekonomických sankciách, ak by teda bol ešte priestor e, to pritvrdiť, pretože ako viete, už je naozaj veľa takýchto sankcií v platnosti od minulého roka. Čo sa týka opozície, Možno, že spomeniem jednu iniciatívu, ktorú zblízka sledujeme. Iniciatíva e, katarských úradov organizujú obrovské stretnutie e, budúci týždeň v Katari. Bude tam e, zastúpená Sýrska národná rada Malo by tam byť eh, skoro 400 zástupcov a pôjde o to eh, reštrukturalizovať a posilniť eh, orgány tejto sírskej národnej rady. Toto trvá už istý čas a dúfame, že ten výsledok bude taký, ako sa očakáva, ale budú tam zástupcovia aj iných opozičných skupín, hlavne z interných opozičných krúhov a e, pokúsia sa dohodnúť na tom najdôležitejšom a síce je tu dohoda z júla z Káhyry o spoločnej platforme, ale žiaľ zatiaľ sa ešte úplne nedohodli konkrétne na tejto platforme všetky zainteresované strany a bolo by dobre pokúsiť sa dohodnúť v tejto veci a možno, že hovoriť aj o následných krokoch po vzniku tejto platformy. Mohla by opozícia vytvoriť e, reprezentatívny orgán, aby tam boli zastúpení všetci. To teda zblízka monitorujeme spolu s Arabskou ligou a so všetkými susednými krajinami, teda tie, ktoré sa zaujímajú o, o opozíciu Sýrie. Teraz niečo k diplomatickému úsiliu. Toto úsilie už trvá dlhšie. Je tu snaha skontaktovať sa s jednotlivými stranami na pôde OSN aj inde. Brahimi bol skontaktovaný viacerými. V Damasku sa stretol s prezidentom El Asadom. Veľa cestuje, má našu podporu. Ešte stále rozmýšľame nad tým, ako by sme mohli zmenšiť rozdiely medzi jednotlivými skupinami by sa mohlo pokračovať v tomto diplomatickom úsilí. Potom je tu e, snaha egyptských úradov, e, stretnutia kvartetu Egypt, Turecko, Irán, Saudská Arábia. To zatiaľ nebolo tak úspešné, ako dúfali e, egyptské e, úrady. Saudské, saudská strana zatiaľ sa priamo nezúčastňuje na zasadnutiach, ale chce byť o všetkom informovaná. A zatiaľ nie je naplánované nové stretnutie tohto kvartetu. Ale myslím, že ešte stále treba túto iniciatívu zblízka monitorovať a to preto, že sa podarilo za jeden stôl posadiť krajiny z oblasti, ktoré majú čo povedať uh, k situácii v teréne. Preto je to zaujímavá iniciatíva, ktorú naozaj treba mať na zreteli. A vysoká zástupkyňa a ľudia pod ňou sú v kontakte s egyptskými úradmi. Takže toľko zatiaľ z mojej strany, pán predseda. Gracias, presidente. Eh, gracias, eh, señor Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za tieto informácie. Rád by som sa niekoľko vecí spýtal. K diplomatickým stretnutiam počas, posledný, počas nasledujúcich dní pán Lavrov si myslí, že tento víkend vysoká predstaviteľka rady Ehm, by naznačila, že dôjde k určitej zmene k Rus- e, vo vzťahu k ruským predstaviteľom, dôjde k stretnutiu v Marakeši, aj zástupcovia Sýrie by sa tam mali objaviť. Čo očakávate od tohto stretnutia v Marakeši? Mne sa nezdá, že by Rusi zmenili svoj e, pohľad. A druhá otázka. Táto otázka so zbraňami v lietadla, ktoré štartovalo z Ruska a ktoré Turci zhabali. Myslím si, že medzičasom sa to vyriešilo. Táto téma zbrane. Určite si pamätáte na to, čo sa stalo v Afganistane. Či môžeme skonštatovať, že sme v podobnej situácii? Rusi v Afganistane mali vojenskú moc a povstalci sami nemali zbrane. Je to dôležité na pozadí toho, čo sa deje v Sýrii. Ako vy analizujete situáciu? Je to tak, že armáda, ktorá je vybavená zbraniami z Iránu, pokračuje ďalej vo svojej činnosti a sírsky povstalci pravdepodobne nemajú veľa zbraní, ani USA s tým nemôžu veľa urobiť, majú málo prostriedkov. Je to veľmi dlhotrvajúci konflikt, v ktorom povstalci nemôžu byť porazení, ale armádu e, Al-Asada tiež nikto nemôže poraziť. Čo si myslíte o tejto situácii? Povedzte prosím k tomu niečo. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda Dobrý príklad. Ehm, dodržali ste 2 minúty, 1,5 minúty by bolo ešte lepšie. Pani Gomez. Eh, mohli by ste eh, potvrdiť, že na tomto stretnutí v Katare eh, má podiel aj Brahimi a mohli by ste potvrdiť, že robíme viac, než že by sme len sledovali situáciu, aby sme spojili túto rozdrbenú opozíciu. A ďalšia e, otázka nadvezuje na otázku e, Milana Móna, úloha Ruska a zbraní Iránu. Čo robíme preto? Posudzujeme vytvorenie humanitárnych e, koridorov nielen v Sýrii, ale aj vlastne v krajinách ako, ako sú naši spojenci v rámci NATO, ako je Turecko, aby sme zabezpečili naozaj podmienky na e, dodávky humanitárneho materiálu v, pre ľudí v krajine. Nehovorím o koridoroch v Sýrii, hovorím o e, koridoroch v susedských krajinách, ako je e, napádané Turecko. Akýkoľvek pokus z zapojiť Irán do diskusí <clears throat> o, o Syrii, a to z našej strany, nie z e, egyptskej. Pani Šarkov. Thank you very much, uh, Chairman, and thank you, Mr. Vimo, for your um, uh, introduction. Ďakujem za váš úvod. Uh, popísali ste pozíciu ďalších globálnych hráčov. Ja sa viac chcem zamerať na úlohu našu, na uh, e, EU. Ide tu oveľa a strategické eh, hry prebiehajú aj eh, v súvislosti s tým, čo sa má udielať krátkodobo v Sýrii. A jedna z otázok znie, čo môže EÚ robiť smerom k tomu, aby sme si vynútili aspoň vlastné embargá a sankcie. Hovorilo sa tu o zbraniach, ktoré smerujú cez naše teritoriálne vody z Ruska do Sýrie. Myslím si, že toto e, nepridáva vieryhodnosti. Čo by ste vy mohli urobiť e, smerom k tomu, aby sa vynútilo e, dodržiavanie extrémizmu ďalej v Syrii. Obávam sa o ľudí, ktorí sú medzi na jednej strane represívnym režimom na jednej strane a na druhej strane sú tu násilné organizácie, ktoré sa snažia zvýšiť svoj vplyv v Syrii. EÚ je kľúčovým hráčom, ktorý musí zabezpečiť, že tieto hlasy pre demokraciu a slobodu e, by mali si byť istí, že majú partnerov, že sme to my. Aké rozhovory teda majú prebiehať v kontexte NATO a e, narastajúcich hrozieb, ktoré, ktoré e, súvisejú s, s Tureckom. A či je tu teda viac, či môžeme my urobiť e, smerom k vyvíjaniu ekonomického tlaku. My sme vždy predsa boli e, najväčším partnerom Sýrie po ekonomickej stránke. To musí vytvárať dostatočný tlak. E, ide o to položiť si otázku, či je to dostatočná páka, ktorá by mohla smerovať na Sýriu. Pán Tenok má slovo. Ďakujem. A len zo pár otázok. Je to e, cena, ktorú chceme zaplatiť vojensky, ak sa budú zhoršovať tie zverstva v krajine, tá nepreletová zóna, bezpeč, bezpečná oblasť pozdĺž hraníc sírsko-tureckých preutečencov, alebo či sú tie obranné mechanizmy Sýrie príliš silné. Vyžadovalo by to rozhodnutie alebo podporu Bezpečnostnej rady OSN Eh, je tu k dispozícii, postačuje medzinárodné humanitárne právo, ako to bolo v prípade Kosova, kde nebol potrebný mandát OSN. Pokiaľ viem, eh, sú tu záložné plány v rámci eh, núdzové plány sírskeho, pardon, cyperského predsedníctva. A posledná otázka, mohli by ste popísať úlohu Kataru? Zdá sa, že sa stáva dobrým zvykom, že E, sa zapájajú a financujú do problémov, ktoré sú e, e, na severe Afriky, takisto v tejto oblasti. Aká je ich úloha, aké je ich, sú ich prínosy? Samozrejme, že chcú zvýšiť svoj vplyv, ale mám trošku obavy, že Líbia aj Sýria môže byť, môže byť zaplavená elementami salafistickými i al-Kaidou. Ďakujem. Thank you. Ďakujeme. Slovo má pán Weigel. Chairman. Uh, uh Secretary General, I think we... Uh, uh, pán uh, uh generálny uh, tajomník, chcel by som vám poblahoželať vám i Lady Ashton za uh, veľmi uh, rozumný postup v prípade sírijského konfliktu. Myslím si, že E, e, je v našom záujme riešiť tento problém. Rád by som vedel e, viac, než ste povedali, hoci ste povedali veľa. Čo môže byť ako ešte viac môže EU prispieť pri hľadaní politického riešenia. Druhá otázka. Poznáme konfiguráciu zloženia rebelských zložiek kto prevezme e, moc, ako náhle skončia fyzické zrážky. Je to skutočné nebezpečenstvo talibanizácie Sýrie. Sme si vedomí všetkých dimenzií konfliktu v Sýrie. Vieme to, že Turecko musí E, si byť vedomý, si dobre cítiť našu pomoc ako budúci člen EÚ, nie len krajina, ako krajina, ktorá je zapojená do konfliktu. Určite je tu priestor na e, rozumný prínos od EÚ. Možno by sme mohli v tejto oblasti zdieľať viec a analýzy Zájemne. Pán Kasulides, nech sa páči. Thank you very much. Uh... <clears throat> Ďakujem. Je zjavné, e, e, by odišiel oveľa skôr, ak, ak tri e, menšiny v Sýrii by prestali mu vlastne poskytovať pasívnu podporu. Aleviti, kresťania i kurdovia. Všetky tri komunity a menšiny e, disponujú vlastne opozíciou voči Asadovmu režimu a moje obavy smerujú k tomu, že, hoci aj, že aj to stretnutie, ktoré ste e, popísali teda v Katare, ktorého cieľom je pripísať význam e, Národnej rade sírskej, a to je sunnicko-islamistické hnutie. Sunnicko-islamistické hnutie. A to znamená, že eh, to vedie, eh, vedie k obavám o, o architektúre Sýrie po Asadovi eh, v porovnaní s terajším režimom. Takže našou snahou by malo byť, súhlasím s pánom Tanakom, a Saudská Arábia by mali byť presvedčené, že toto opozičné fórum by malo byť všeobjímajúce fórum, ktoré e, bude vzbudzovať dôvoru všetkých, e, predovšetkým menšín. Ďalšia vec sa objavila v tlači nedávno. E, Farok al-Shara ako podpredseda vlády a jeho prechodná vláda za podpory tureckého i ruského vplyvu, či existuje nejaká nádej, že toto by mohla byť e, e, prvá iskierka mierového riešenia tohto konfliktu. A tretia časť veľmi rýchlo, ak hovoríme o utečencoch a koridoroch pre e, humanitárnu pomoc pre nich, mali by sme mať na pamäti, že utečenci, odznelo to tu, ale zdôrazníme to, pretože nie je to len Turecko. Aj v Jordánsku je ešte viac utečencov ako v Turecku a samozrejme v Libanone eh, je eh, prekernejšia situácia. Vážený pán generálny tajomník. Thank you. Ďakujem pekne, pán predseda. Ehm, veľa otázok, pokúsim sa na ne odpovedať čo najlepšie, ako viem. Prvá otázka, pán Milemont, otázka o ruskom ministrovi zahraničných vecí Lavrovovi. Áno, nedelu večer bude večerať e, s ministrami pre zahraničné veci. Program je nabitý, pôjde najskôr o bilaterálne otázky, pretože takýchto otázok je veľa. A taktiež e, sa bude hovoriť o Sýrii Cieľom tejto večere je práve zistiť, či by sa nám podarilo nejako nájsť spoločného menovateľa, s ktorým by sme mohli ďalej pracovať a zlepšili by sme tak e, diplomatické úsilie. Jedna vec je však zložitá. Ak sa pozriete na rozdiel v súčasnosti medzi dvoma tábormi, ak by som to tak mohol povedať, hlavne na pôde Bezpečnostnej rady OSN, tak e, najpalčivejšia je otázka akýchsi predbežných podmienok pre väčšinu sírskej opozície a pre mnohých partnerov medzinárodného spoločenstva zmena, dialog a politické úsilie sa môže e, začať iba ak odstúpi El Asad. Aj keď sa do veľkej miery zdá, že teraz e, v tom transformačnom procese režim odstúpi, tak zdá sa, že to nechcú urobiť hneď na začiatku takže ťažko sa tu hľada nejaký spoločný menovateľ. Pozerať, keď sa pozrieme na minulosť a keď sa pozeráme, ako sme riešili podobné problémy, tak eh, treba len dúfať, že sa nám podarí dohodnúť, ale zatiaľ sa nám to nepodarilo, takže sa musíme snažiť ďalej. A potom, áno, zabudol som povedať, že najbližšie priatelia Sýrie budú zasadať v Marakeši budú tomu predsa Maročania. Konečný dátum ešte nie je e, stanovený. Hovorilo sa o 1. novembri, ale budeme mať o tom určite viac informácií. A veľa bude závisieť od toho, ako dopadne súčasné úsilie, teda snaha spojiť opozíciu v Sýrii Väčšinou toto je to najdôležitejšie na programe týchto priateľov Sýrie. Snažiť sa mm, zjednotiť opozíciu. K tomu sa ešte dostanem neskôr. Je to zložité. Pán Milan vy ste sa potom pýtali na e, zbraňové embargo. Porovnali ste to s Afganistanom do istej miery vám rozumiem, ale ja nerád porovnávam situácie, vždy sú rozdielne. Takže tá vojna z 79. tu sa naozaj uh, zmenilo veľa v technologickej oblasti a z toho vyplývajú ťažkosti. Už ešte k tomu embargu. Tu treba pamätať na dve veci. Poprvé, kvôli zablokovanej situácii na Bezpečnostnej rade OSN e, nie je žiadne embargo medzinárodného spoločenstva. Je jedno embargo jednej krajiny, e, je embargo Európskej únie, dosť prísne sa rešpektuje. A aby som e, zareagoval na to, čo povedala pani Šak, máme v právnych predpisoch možnosť pre členské krajiny prerušiť e, letecké spojenie alebo e, zabrániť e, plavbe lodi s cieľom skontrolovať, čo prevážajú a uplatňovať tak embargo na zbranie, ale my nemôžeme režimu ani opozícii zabrániť s dodávkami zbraní. To si musí rozhodnúť e, každá krajina za seba. Keď sa však pozrieme na EÚ, tak môžem povedať, že toto embargo e, naozaj sa prísne dodržiava. Pani Gomez, vy ste sa pýtali na zasadnutie v Dauhe, či pán Brahimi tam bude. No pokiaľ vieme toto stretnutie, ktoré úprimne povedané vyvolalo isté obavy v istej chvíli, to sa vlastne už e, sfinalizovalo a Arabská liga to podporuje, to je pre nás dôležité, pretože všetko, čo robí EÚ vo vzťahu s opozíciou, to e, vždy e, má byť s podporou Arabskej ligy. To zblízka sleduje aj Brahim i a krajiny v danom regióne, Egypt a tak ďalej. My od začiatku naozaj sme v prvej línii, my sa naozaj snažíme pomáhať e, opozícii, snažíme sa vysielať správne odkazy, stretávame sa s nimi tu v Bruseli. Snažíme sa o neprerušený kontakt. Je to ale zložité, treba povedať úprimne, pretože opozícia je dosť rozdelená. No a do istej miery sa to dá pochopiť. Je to zložitá situácia, v ktorej sa nachádza každá jedna skupina, sú tam mnohé e, nespokojnosti s pozíciami jedných, druhých. No niektorých e, členov opozície, ktorí by chceli zohrávať politickú úlohu, sa druhí pozerajú s veľkou nedôverou. No a v porovnaní s Líbiou v Bengázi, kde tá rada predsa len bola schopná sa zjednotiť. To sa v Sýrii ešte nepodarili, nepodarilo. No a musím povedať, že súhlasím s pánom Kasulidesom. Chýba tu dôvera a to platí aj pre jednotlivé komunity, napríklad Alawiti, kresťania, Kurdi ale môžete tam pridať drúzov a ďalších. Tí, ktorí aktívne alebo pasívne podporujú režim, e, to naďalej robia, pretože nevedia, čo by sa stalo po páde režimu. Nevedia, či by ich komunita bola dostatočne chránená, či by boli pre nich dostatočné záruky. Takže opozícii treba vysvetliť, že treba posilňovať dôveru, treba spraviť e, isté gesta s cieľom ubezpečiť jednotlivé komunity. Toto posolstvo sa snažíme ešte stále pretláčať, ale trvá to. A potom ste sa pýtali na humanitárne koridory, ale mimo Sýrie. Hovorili ste o Turecku. My sa snažíme e, zvýšiť humanitárnu pomoc e, Turecku, kde narastá počet utečencov a správne sa povedalo, že je tam veľa utečencov, ale e, viac ich je v súčasnosti v Jordánsku a mnohí sú taktiež v Lebanone. Je to teda všeobecný problém vo vzťahu s Tureckom sú e, praktické problémy, pretože oni majú inak zorganizované utečenecké tábory. Ono došlo k istému nedorozumeniu, ale je niekedy ťažšie dostať tam pomoc. Ale my sme tie nedorozumenia odstránili a hovoril som o tých dodatočných prostriedkoch na pomoc utečencom a ja dúfam, že to naozaj výrazne zlepší situáciu. Teraz Irán. Tu sú členské krajiny rozdelené. Niektorí si myslia, že nie je teraz správny čas na to, aby sme e, žiadali od Iránu, aby sa pripojil alebo zúčastňoval na rôznych krémiach. Je tu samozrejme tá jadrová otázka. Druhé členské krajiny sú otvorenejšie Myslím si, že Irán by sa určite mal e, zúčastňovať na stretnutiach. Takže my zatiaľ sledujeme to, čo robí Egypt. Hovoríme s Egyptom skoro každý deň o tejto otázke, ale je tu predsa len ešte istý rozdiel v názore e, medzi členskými krajinami. A potom tá otázka o zlepšenom uplatňovaní sankcií zo strany členských krajín. Ja myslím, že som na tom už odpovedal, ale na to sa pýtajú aj extrémisti z opozície. Na základe našich spravodajských informácií vieme, že ozbrojená opozícia to je niečo veľmi komplexné skladá sa z rôznych zložiek, sú tam extrémisti, milície. Keď hovoríme o slobodnej sírskej armáde, tak si treba uvedomiť, že za týmto názvom je v skutočnosti veľká milícia, ktorá viac menej pracuje nezávisle, ale niekedy majú silné miestne zakorenenie, čo málo súvisí s všeobecnými tendenciami v krajine. To si musíme teda uvedomiť. A práve preto, keď hovoríme o tom tranzičnom procese, tak toto je mimoriadne dôležité, pretože čakať, že režim e, spadne alebo že sami od seba odstúpia, že teda na druhý deň by to už všetko bolo v poriadku a mohlo sa uberať vpred, to sa nám zdá byť veľmi vzdialené od skutočnosti. Ak sa nám nepodarí teraz e, nakopnúť diplomatický proces a, a spojiť e, opozíciu všetkých, ktorí sú ochotní diskutovať, tak sa ďaleko nedostaneme. A preto si myslíme, že je obzvlášť dôležité sa v tejto oblasti snažiť. Deň po e, páde režimu, už určite tam bude e, obrovský manevrovací priestor. Je tu napríklad e, pomoc e, v oblasti spolupráce. Syria je bol veľký partner Európy, čo znamená, že samozrejme bude možné spolupracovať s novými sírskymi orgánmi, keď vzniknú. Pán Tenok, vy ste hovorili o bezletovej zóne a o akomsi vojenskom zásahu. Máte pravdu, keď pripomínate, že na takéto niečo potrebujeme uznesenie OSN, ale niekedy, keď e, sa nedarí získať takéto uznesenie OSN, tak napríklad v prípade Kosova, to ste aj vy sám spomenuli, e, sme boli svedkami toho, že niektorí z medzinárodného spoločenstva sa rozhodli konať na vlastnú pesť. Ak by sme však takto postupovali, tak e, by sme museli možno vytvoriť e, istú e, ozbrojenú zložku, ktorá by zabezpečovala tú, tú nárazníkovú alebo bezletovú zónu alebo ten humanitárny koridor. Vždy by sme potrebovali pomoc vojska, pretože sírska armáda má obrovské prostriedky, majú vojenskú obranu, majú veľa helikoptér, lietadiel, takže nebola by to žiadna malá operácia. Bolo by to na vysokej úrovni a nejako by sa to nedalo porovnať s Líbiou. A teda tí, ktorí by sa na tom podielali, hlavne USA a ďalší by sa určite dvakrát zamysleli predtým, ako by sa do niečoho takéhoto pustili. Ako hru hala, hrá Katar? Ak si odmyslíme to, že jednoznačne podporujú jednu stranu, v Dauhe by sa asi pokúsili zjednotiť opozíciu. Katar podporuje hlavne Sýrsku národnú radu, ale zdá sa, že s tou nadchádzajúcou eh, schôdzou eh, sa snažia byť trošku otvorenejší voči eh, ďalším zložkám opozície. Či sa im to podarí, to je samozrejme úplne iná otázka, ale budeme to sledovať zblízka. A ešte chcem stručne odpovedať na ostatné otázky. Napríklad e, prechodná vláda. Áno, o tejto myšlienke sa istý čas hovorilo a myslím, že opäť sa o tom bude hovoriť v Dauhe. Či Faruk al-Shara by mal byť e, vodcom, neviem. Musíme byť obozretní, keď e, spomíname osobnosti, ktoré spolupracovali alebo pracovali pre súčasný režim dlhé roky, pretože vo vnútri opozície to asi vyvoláva zmiešané dojmy. Takže zatiaľ toľko, pán predseda. If you allow that we have another four... Máme tu ďalšie štyri otázky, ale poprosím len po minúte. Pán Angurakis, pán Zalaprakos, Kreisler Dörfer a pán Watson. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi rád by som počiarkol nasledovné. Nachádzame sa v dobe, kedy panuje enormné napätie Mnohé zahraničné sily sa snažia v Sýrii intervenovať a veľmi ma diví, že SVČ si o to nerobí starosti. Na turecko-sírskej hranici musím povedať, že reakcia na to ukazuje, že v bezprostrednej blízkosti nás očakáva ešte niečo o mnoho horšie a potom toto lietadlo, ktoré prinútili pristať v Turecku, to je neakceptovateľné neexistuje zbraňové embargo a intervencie tureckých úradov boli neakceptovateľné. Rada by som vedel, čo EÚ urobí a ako naložíme s touto situáciou. Pravdepodobne sa vôbec nič nestane, pretože SVČ Zdá sa, to len tak e, prijal e, a tá situácia sa tam absolútne e, vyhrocuje. Abs myslím si, že takáto intervencia sa nedá akceptovať. A ako môžeme akceptovať, že nejaká vláda intervenuje zvonka v Sýrii, pretože potom zažijeme to isté ako v Afganistane. Ďakujem. Ďakujem, ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Pokladám za veľmi uspokojujúce, že humanitárna podpora pre sírske obyvateľstvo dobre funguje, avšak zároveň pokladám za nebezpečné, že sírsky režim je pod tlakom, že sa hrozí použitím chemických zbraní, pretože sa zdá byť možným, že sa to naozaj zreálni v prípade zahraničnej intervencie. Na základe mnohých správ máme jeden zo scenárov, že zbranie, ktoré sa nachádzajú v povstaleckých rukách Hamasu alebo Al-Kaidy, dávajú k dispozícii rôzne ďalšie krajiny. Rád by som pána generálneho tajomníka poprosil o vysvetlenie, akým spôsobom sa snaží zasahovať SVČ. Máme e, v tejto súvislosti informácie o demaršoch od iných skupín e, z medzinárodného spoločenstva. Ďakujem. Ja, Dank, Ďakujem pekne. Ďalší rečník. Ako pán Monsi spolu s Katy Ashton sme rozanalizovali veľmi podrobne situáciu v Sýrii. Mňa však znepokojuje rastúca situácia v Jordánsku a všetky konflikty, ktoré sú tam e, nevyriešená palestínska otázka, Sýria, Libanon, toto všetko sa prenáša aj na okolité krajiny. Ako vaša inštitúcia hodnotí situáciu v Jordánsku? Ďakujem. Sir Graham. Sir Graham. Thank you, chair. Um, uh... Ďakujem. Možno by som sa mohol pána Mada spýtať, či uh, káhirská platforma z júla a vzhľadom na katarské stretnutie viete, že by opozícia uh, smerovala prekonaniu e, rozkolov a smerovala k politickej budúcnosti krajiny a či boli určité diskusie z USA o vytvorení vojenských e, zložiek v vojenskej pracovnej skupiny e, v Jordánsku pre Sýriu a tiež posledná otázka, či v nedelu večer budete s pánom Lavrovom hovoriť o tom, že let e, e, z Moskvy do Damašku, ktorý mus, e, musel pristať v Turecku, že letel proti pravidlám leteckej premávky. Very briefly, on, on, on the first question, um... Stručne k prvej otázke. Obávame sa o situáciu. Pred dvoma dňami vám E, bolo vysvetlené, koľko kontaktov má vysoká predstaviteľka e, e, s cieľom posunúť situáciu do zo situácie, kde sa nám hovorí, že sme príliš naivní, že by sme mali urobiť viac. Myslím si, že to nie je správne posúdenie situácie. Robíme, čo môžeme. Snažíme sa pritlačiť opozíciu k jednote a snažíme sa spojiť všetky e, rokujúce strany za rokovací stôl, takisto so Sergejom Lavrovom v nedelu. Musíme byť e, realistickí, ale musíme e, pokročiť vpred. K chemickým zbraniam sme v kontakte s tými, ktorí majú v tejto veci informácie a budeme sa snažiť, ak nás požiadajú, pomôcť, ale ale momentálne sa len e, úzko monitoruje, kde sú tieto nebezpečné zranie a či sa presúvajú. A ešte jedna vec k Palestíne. Palestínsky utečenci, to som mohol spomenúť už skôr, je tu skutočný problém, pretože v mnohých týchto krajinách, určite v Sýrii, palestínčania, E, e, mali utečenské tábory po dlhšiu dobu a teraz sa museli presunúť a niektorá z časť našej humanitárnej pomoci priamo smeruje práve k tomuto problému. Táto otázka sa musí pozornejšie sledovať. A potom otázka položená e, pánom Vocnom. Káhirská platforma momentálne nedostatočne e, sa posunula vpred. E, existuje však a katarské organizmy požiadali, či toto bude bázou pre diskusie e, jednotlivých zložiek opozície v Dauhe a odpoveď bola, že áno, takže je to naozaj v politickej, je to určite vo výhľade E, pokiaľ ide o tú americkú e, pracovnú skupinu, treba sa to spýtať ich a EU určite podporovala jordánske orgány, ktoré sú tu pred obrovskými problémami. A pokiaľ ide o e, ruské lietadla, neviem, či to bude e, nadnesené počas večere, ale ešte skôr pred nedelným stretnutím by sme mali veľmi pozorne sledovať, či z Moskvy k tomuto e, vzíde nejaké stanovisko. To bude zaujímavé. Ďakujem pekne. Generálny tajomník sa dnes s nami stretol, za čo mu veľmi ďakujeme a určite sa nič nestane, že trošku meškáme s hlasovaním, pretože e, diskutujeme aktuálne politické témy a na to tu práve sme. Preto prosím o ospravedlnenie u tých, ktorých to až tak nezaujalo. Look, we have to talk about this special committee in the question. Dámy a páni, takže by sme asi začali bodom 14. Odporúčania pre radu e, vzťahy s Ruskom. Pán Svoboda chcel by ešte niečo povedať, ak nie, tak začneme samozrejme hneď aj hlasovať. Kto je za kompromisný návrh 1? Proti? Zdržali sa? Schválené. Prechádzame k pozmeňovaciemu návrhu 62. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 63 za? Proti? zdržali sa zamietnuté, 64 za, proti, zamietnuté, 65 za, proti, zdržali sa schválené, 66 za, proti, zdržali sa schválené. 66, pán rečník, pán rečník sa opravuje, 67, za, proti, Zdržali sa? Gratulujem predkladateľovi pozmaňovacieho návrhu. 68 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 69 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 70 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 71 za, proti, zdržali sa schválené. 72 za, proti, zdržali sa schválené. 73 za, proti, zdržali sa schválené. 74 za, 73 vypadáva, 74 vypadáva. Sme teraz pri čísla 76. Pozmaňovací návrh 76, kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme elektronicky. 76. 76. <laughs> Die Abstimmung ist geschlossen. Uzatváram hlasovanie. 30 k 22 hlasom schválené. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa schválené. Prechádzame k 82. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 83 za, proti, zdržali sa, schválené. 84 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz sme pri 86 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 87 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 88 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 89 za, proti, zdržali sa schválené, 90 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 3 za, proti, zdržali sa schválené. Prechádzame k 91 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 97 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa schválené. Prechádzame ku kompromisu 5 za, proti, zdržali sa schválené. 107 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 109 za, proti, zdržali sa schválené, 110 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa schválené. Ústny pozmaňovací návrh 3 za, proti, zdržali sa schválené, 113 za, proti, zdržali sa schválené.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 proti, zdržali sa schválené. 121 za, proti, zdržali sa schválené. 122 za, proti, zdržali sa schválené. 125 za, proti, zdržali sa schválené. Preveríme elektronicky. Prosím, aby ste sa všetci zúčastnili na hlasovaní 125. Uzatváram hlasovanie. Sedemnásť hlasov k 37. 126 za, proti, zdržali sa zamietnuté 127 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 128 za, proti, zdržali sa schválené, 129 za, proti, zdržali sa schválené, 130 za, proti, zdržali sa schválené, 131 za, proti, zdržali sa schválené, 132 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 133 Hlasovanie po častiach, v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. Preveríme druhú časť elektronicky. Uzatváram hlasovanie. 27 hlasov k 28 zamietnuté. A myslím, že už e, reálne nemá význam hlasovať. E, myslím, že nemá význam hlasovať o pojme reál v tre- reálny v tretej časti, pretože reálne sa stáva nereálnym. Prechádzame k hlasovaniu o 134 za, proti. Zdržali sa schválené 135 za, proti zdržali sa schválené, 136 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 137 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 138 za, proti, zdržali sa schválené. 140 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa schválené. Prechádzame k 144 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 150 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 151 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 152 za, proti, zdržali sa schválené, 153 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 154 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 155 za, proti, zdržali sa schválené, 157 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 158 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválená druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 159 za, proti, zdržali sa, schválené 160 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 161 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa schválené. 166 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 167 za, proti, zdržali sa schválené. 168 za, proti, zdržali sa schválené. 169 za, proti, zdržali sa schválené. 170 za, proti, zdržali sa schválené. 171 v dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Proti. Zdržali sa schválené. Druhá časť. Proti. Musíme to preveriť. 171, druhá časť. Uzatváram hlasovanie. 28 k 27 hlasom schválená. 172 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 173 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 174 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 175 v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. Tretia časť za, proti, zdržali sa schválené. 176 177 za, proti, zdržali sa. Schválené 178 za. Preveríme elektronicky 177 kelam. Kde sú tí ľudia? Sú v miestnosti, ale nevolia, nehlasujú. Uzatváram hlasovanie. 39 k 16 hlasom. Kto to chcel, aby sme to preverali? Pani Monis. Sto 178 Proti zdržali sa. Schválené. Kompromis 10 za proti, zdržali sa schválené. 107, 180 v dvoch častiach, ktorá je za prvú časť, proti, musíme to preveriť. Uzatváram hlasovanie. 30 k 23 hlasom Schválená Druhá časť je pokrytá kompromisom 10. 181 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 182 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 183 za, proti, zdržali sa schválené, 184 za, proti, zdržali sa schválené, 185 za, proti, zdržali sa, preveríme elektronicky. Uzatváram hlasovanie. 29 k 25 hlasom schválené. 186 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa schválené. Prechádzame k 12 za, proti, zdržali sa, preveríme elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 30 k 24 hlasom schválené. 13 vypadáva. Prechádzame k 14 za. Proti. Zdržali sa schválené. 15 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 16 za proti, zdržali sa schválené. 17 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 18 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 19 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 20 až 24, môžeme o tom hlasovať dohromady? 20 až 24, kto je za? Nie, dobre, takže 20, kto je za? Proti?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 Kompromis 12 za, proti, zdržali sa schválené. Prechádzame k 33 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 34 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 35 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa schválené. 36 za, nie, prepačte, opravuje sa pán predseda. 41 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 42 za, proti, zdržali sa schválené. Prechádzame k 44 v štyroch častiach. Ach, to bude veľmi dôležité, vraví pán predseda. Prvá časť. Za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá tretia časť za, proti, zdržali sa schválené štvrtá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté 45 za, proti, zdržali sa schválené 46 za, proti, zdržali sa schválené 48 za, proti, zdržali sa schválené, 49 za, proti, zdržali sa schválené, 50 za. 49 preveríme elektronicky. Hlasovanie je uzavreté. 35 k 18 hlasom. Schválené pani Gomez? ak to bude ešte tretíkrát, tak e, všetci dostanú šampanské. 50 za. Proti. Zdržali sa. 50 ešte raz. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Prechádzame k 51 v dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Proti zdržali sa schválené. Za druhú časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. 52 za, proti, zdržali sa schválené. Jednotka za, proti, zdržali sa zamietnuté. Dvojka za, proti, zdržali sa schválené. Trojka za, proti, zdržali sa schválené. Elektronické hlasovanie o celom tomto umeleckom diele. Uzatváram hlasovanie. 53 hlasov za, jeden hlas proti, jeden kolega sa zdržal hlasovania. Herzlichen Glückwunsch. Srdečne Myslím, že to je veľký výkon k takejto téme, dosiahnuť veľkú väčšinu, pretože tam mnohé body boli sporné wieder Zeit aufholen. Wir kommen jetzt zum, äh, Punkt Teraz prechádzame k 15. bodu ku Kazachstanu. Pani Jakonsári je spravodajkyňou. Chcete sa ujať slova? Nie. Prechádzame k pozmeňovaciemu návrhu 39. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté kompromis 8 za, proti, zdržali sa schválené Teraz k 42 prechádzame. Za, proti, zdržali sa. Preveríme elektronicky. Mohli by sme si to ušetriť, ak by hlasovali všetci. Hlasovanie je uzavreté. 28 k 22 hlasom schválené. 43 za, proti, zdržali sa zamietnuté 44 za, proti, zdržali sa schválené, prechádzame k 46 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 9 za, proti, zdržali sa schválené, prechádzame k pozmaňovaciemu návrhu 51 kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 52 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 53 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa schválené. 55 za, proti, zdržali sa schválené. 57 za, proti, zdržali sa schválené 58 za, proti, zdržali sa schválené 59 za, proti, zdržali sa schválené 60 za, proti, zdržali sa schválené kompromis 11 za, proti, zdržali sa schválené. Prechádzame k 62 za, proti, zdržali sa zamietnuté kompromis 12 za, proti, zdržali sa schválené. Teraz prechádzame k 66. V dvoch častiach, ktoré je za prvú časť, dokonca v troch častiach, hovorí pán predseda, to je za prvú časť, za, proti, zdržali sa schválené. Dobre, že existujú aj ústne usmernenia o tom, ako máme hlasovať. Kto je za druhú časť? Proti? Nehovorili ste dostatočne nahlas. Myslím, že je to schválené. Tretia časť, kto je za? Preveríme elektronicky. Preveríme druhú časť. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Tretia časť. Dávajte teraz pozor, inak budete mi musieť platiť tiež šampanské. Kto je za tretiu časť? Kto je proti? Zdržali sa schválené. Prechádzame k 67. za, proti, zdržali sa zamietnuté. 68 za, proti, zdržali sa schválené. 70 za, proti, zdržali sa schválené, 71. Preveríme elektronicky 70. -ku. Pomaly uzatváram hlasovanie. 27 23 hlasom schválené. 71 za. Proti. Zdržali sa schválené. 72 za. Rovnaká väčšina ako pred chvíľou. Hlasovanie o 71. Elektronické hlasovanie o 71. Uzatváram hlasovanie. 28 22 hlasom schválená. Sedemdesiat dva. O, na obed už budeme opity. 72 proti zdržali sa schválené, 73 za proti zdržali sa schválené. Kompromis 13 za proti zdržali sa schválené. Prechádzame k 77. za. Proti. Zdržali sa. Preveríme elektronicky. Myslím, že rovnaká väčšina. Uzatváram hlasovanie. 28 k 21 hlasom schválené. 78 za, proti, zdržali sa schválené 81 a 102. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené 82 za, proti, zdržali sa. Preveríme elektronicky. Das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 proti, zdržali sa schválené. 92 za, proti, zdržali sa schválené. 93 za, proti, zdržali sa schválené. 94 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 95. 94. Preveríme elektronicky. Mne sa zdá, že je to zamietnuté, ale môžeme si to ešte preveriť. Niektorí kolegovia si zabudli zobrať hlasovacie kartičky. Uzatváram hlasovanie. 21 29 hlasom zamietnuté. 95 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa schválené. Prechádzame k stovke. Za, proti, zdržali sa schválené. 101 vypadáva. Prechádzame k 103 za, proti, zdržali sa schválené. 104 za, proti, zdržali sa schválené. 100, 105 za, schválené 106 za, proti zdržali sa schválené 107 za, proti zdržali sa schválené 108 za, proti zdržali sa zamietnuté. Či? preveríme elektronicky, ale myslím, že je to opäť rovnaká väčšina. Uzatváram hlasovanie. 21 27 hlasom zamietnutá. 109 za, proti, zdržali sa,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 Hlasujeme o dvanástke. Áno, ale ako viete, celá táto vec a aj väčšina sa nevždy dá spojiť. Uzatváram hlasovanie. 27 23 hlasom schválené. 13 za, proti zdržali sa zamietnuté. 14 vypadáva 15. Spolu so 17 identické um, s ústnym pozmaňovacím návrhom, kto je za, proti, zdržali sa schválené, 16 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 18 za, proti, musíme to preveriť. Radi to preveríme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 12 zu 38 abgelehnt. 12 k 38 hlasom zamietnutá kompromis 2 za, proti, zdržali sa, schválené, Prechádzam k 21 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, kompromis 3 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa schválené. Prechádzame k pozmaňovaciemu návrhu 28 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmaňovací návrh 32 s ústnym pozmeňovacím návrhom schválené. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa schválené. 35 za. Proti. Povedal by som, že si to preveríme. Abstimmung ist geschlossen. Mit 26 zu 26 k 25 hlasom schválené. 36 v dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Kto je za druhú časť? Nie, prepačte, pán predseda Slaprave, kto je proti? Zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. 37 za, proti, zdržali sa, schválené. 38 za, proti, zdržali sa, schválené. Jednotka za, proti, zdržali sa, schválené. Dvojka za, proti, zdržali sa. Preveríme elektronicky. Spider-Murphy Band. Uzatváram hlasovanie. 24 26 hlasom zamietnuté. Trojka za. Proti. Zdržali sa. Rovnaká väčšina. Štvorka za. Proti. Zdržali sa. Schválené. K INTA 1. Musíme na tom ešte popracovať pretože už sme to čiastočne zohľadnili. Myslím, že redakčná práca je ešte potrebná. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté, takže už nepotrebujeme na tom pracovať. Inta 2. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. Inta 5. Kto je za? Proti, zdržali sa schválené. Inta 3 za. Proti zdržali sa schválené. Inta 4 za. Proti zdržali sa schválené. Inta 6 za. Proti zdržali sa schválené. Inta 7 za. Proti zdržali sa schválené. Inta 8 za. Proti zdržali sa schválené. Inta 9 za. Proti zdržali sa schválené. Inta 10 za. Proti zdržali sa Zamietnutá. Ešte to preveríme. Inak dostaneme list od pána profesora Bandaru. Uzatváram hlasovanie. 25 k 24 hlasom schválené. Inta 11 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Inta 12 za, proti, zdržali sa schválené. Inta 13 za, proti, zdržali sa schválené. Elektronické hlasovanie celkové. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. schválené 43 hlasmi za, nikto nebol proti, jeden kolega sa zdržal hlasovania, srdečne gratulujem. Dámy a páni, teraz sa musíme ponáhľať, pretože od 11. máme hearing, vypočutie, správa o pozorovateľskej misii na parlamentných voľbách v Gruzínsku 1. oktobra 2012. Milan Cabrnoch bude našim spravodajcom, bol vedúcim delegácie. Zvyšní členovia boli pán Doržan, pán Lizek, pani Baleško, pani Hercog, pani Nikolaj, pán Tarant alebo pani Tarant Imbrazas a taktiež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 Herr Kollege, Sie haben das Wort. Pán kolega, máte slovo. Pane predsedo, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Ďakujem, pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci. Je pre mňa veľkou cťou, že som mal možnosť predsedať delegácii EP pre pozorovanie parlamentných volieb v Gruzínsku. Ako dobre viete, naša delegácia bola súčasťou medzinárodnej pozorovateľskej misie OECD spoločne s Radou Európy, tiež parlamentné zhromaždenie OEC a NATO. Spolupráca medzi jednotlivými delegáciami bola veľmi dobrá a spoločne sme dospeli k dohode o prečpečných záveroch a spoločnom stanovisku. Ako krátkodobí pozorovatelia, ktorí mohli pobývať e, v Gruzinsku len niekoľko dní pred voľbami a počas volebného dňa, sme čerpali tiež e, z e, práce pracovnej skupiny pána Vulchanova. Boli sme dobre informovaní o situácii v Gruzínsku, takisto od e, expertov pozorovacie misie ODIR, tiež médiá, nevládne organizácie, administratíva a politické strany. Vypočuli sme si informácie a sami sme boli svedkami volebného procesu v Gruzínsku Mohli sme zhodnotiť celkový volebný proces a jeho prípravu a zaznamenali sme aj niektoré nedostatky. E, voľby prebiehali pri slobode slova, slobode združovania a zhromažďovania. Toto prostredie umožnilo aktívnu účasť e, občanov na e, zrušenej aktívnej kampani, ktorá bola veľmi konkurenčná, polarizovaná, takmer vyhrotená. Tá sa neobyšla bez osočovania osobných útokov i násnakov násilia. Občania Gruzínska boli motivovaní zúčastniť sa volieb a pokladali i voľby veľmi dôležité za osud svojej krajiny. Situácia pred voľbami bola veľmi napätá a plná obáv z možného prepuknutia násilia ku koncu volebného dňa či behom volebnej noci. To sa našťastie nestalo. Počas volebného dňa sme sa rozdelili do štyroch pozorovacích skupín a vďaka tomu sme mali možnosť osobne pozorovať prebeh celého volebného procesu od otvorenia volebných miestností cez vlastné voľby až po sčítanie hlasov v Tbilisi, Gori a Rustavi a Kakety. Zaznamenali sme, že pravidlá volie boli všeobecne dodržiavané. V niektorých miestnostiach sme videli väčšie množstvo voličov čakajúcich na možnosť voliť Takisto sme videli niektoré nedostatky, ako počas vlastných volieb, tak pri sčítaní hlasov. Nezaznamenali sme ale umyselné porušovanie volebných pravidiel ani aktivity smerujúce k umyselnému ovplyvňovaniu výsledkov volieb. Ústredná volebná komisia vyhlásila volebky, výsledky volieb v pondelok, pričom zoskupenie Gruzínsky sen získalo 54,9 hlasov a Spojené národné hnutie 40,4 hlasov. Žiadne iné volebné zoskupenie neprekročilo kvórum 5 potrebných percent hlasa. Tak sa parlament skladal len zo zástupcov dvoch volebných zoskupení, čo je určite výsledkom výraznej polarizácie predvolebnej kampane medzi vládnúcou stranou na strane jednej a zoskúpením opozičných politických stran na strane druhej. Ústredná volebná komisia stále objektívne a transparentne posudzuje vzťažnosti na samotný priebeh volieb. Líder Spojeného národného hnutia, pre, prezident Gruzínska Michal Sakašvili uznal poražku svojej strany a oznámil prechod do opozície. Prezident Sakašvili jedná e, s predsedom e, gruzinského snu miliardárom, e, ktorý, ktorý zostaví novú vládu. Všetko medzinárodní pozorovateľia mali dopad na kľudný priebeh volieb. Na záver by som rád konštatoval, že Mladá demokracia v Gruziansku zaznamenala v posledných rokoch veľký pokrok. Občania Gruzienska uži- si užívajú základné politické slobody. Boli sme svedkami demokratických a slobodných volieb. Poprvýkrát v histórii Gruzienska demokratické voľby rozhodli o zmene vlády, pričom dočasná e, vládnúca strana uznala výsledok volieb a svoju porážku. Gruzínsko v posledných rokoch pokročilo v euroatlantickej spolupráci končiaca vláda a parlament dosiahli veľký pokrok pri jednaní s Európskou úniou, a to i pri jednaniach o asociačnej dohode, takisto pri vízach či vzájomnom obchode. Gruzinsko jasne potvrdilo svoj záujem stať sa členskou krajinou NATO. Domnievam sa, že i Európsky parlament by mal vyzvať novozvolený parlament Gruzínska k pokračovaniu a prohlbovaniu euroatlantickej spolupráce. Nakoniec by som rád poďakoval všetkým členom pozorovateľskej misie a všetkým pracovníkom Európskeho parlamentu za ich spoluprácu a podporu pri práci e, predsedu nášho, našej delegácie. Ďakujem. Ďakujeme za vašu správu, pán kolega, i vďaka kolegom, ktorí sa zúčastnili tejto pozorovateľskej misie zaujímavé na celom je to, že pri všetkých nedostatkoch, ktoré možno e, sa vyskytli a o ktorých sme aj hovorili, vo všeobecnosti možno hovoriť o spravodlivých voľbách a slobodných voľbách pri všetkých tých napätiach. Ústredná volebná komisia všetko profesionálne zvládla. Bol som tiež pozorovateľom pri e, komunálnych, regionálnych voľbách pred dvoma rokmi neviem presne kedy, vtedy sme mali takisto dojem, že to pôjde týmto smerom a mám teraz dojem, že sa situácia ešte zlepšuje. Zaujímavé je to, že prezident hneď na druhý deň deklaroval, že e, sa bol porazený a že to je teda demokratická pravidlo. To bola veľmi dôležitá dôležitý moment pre demokraciu, keď existuje mierumilovné odovzdanie sily, moci. Dúfam, že to tak i zostane a že i nová väčšina zabezpečí, že i pri budúcich voľbách budú vytvorené podmienky pre mierumilovné odovzdanie e, sily. To by bolo, pardon, moci, to by bolo naozaj veľmi stabilizujúce ako posolstvo voň e, i ďalším krajinám regiónu mimochodom. Tým pádom možno posunúť vpred európsku perspektívu týchto krajín. Verím, že sú tu náznaky, že tento volebný výsledok e, e, nie, nie sú, nie, nie, nie, nie naznačujú, že by sa odvracala krajina od európskej perspektívy. V konštruktívnej e, spolupráci s Gruzinskom budeme určite vidieť a pokračovať, či tieto výpovede sa aj potvrdzujú. Slovo má pán kolega Rouček. Ďakujem, pán predseda. Tiež by som chcel pánu Sabrnochovi poblahoželať za k sledovaniu priebehu parlamentných volieb, pretože si myslím, že na, naša misia odviedla veľmi dobrú prácu. Pokiaľ ide o priebeh volieb a predvolebnú kampaň, výsledok volieb, povolebnú situáciu, súhlasím s pánom predsedom Brokom, že Poprvé v histórii Gruzinsko, moderné Gruzinsko, uspelo e, v kľudnom e, mierovom odovzdaní moci. Inými slovami, Gruzínsko splnilo jednu zo základných podmienok demokracie, to znamená mierová, pokojná e, výmena a prechod na novú vládu. My, milí kolegovia, by sme mohli pomôcť vývoju v Gruzinsku tak, že budeme ďalej apelovať na obe strany a víťaza volieb, na porazených v týchto volieb, aby spolupracovali, aby spolupracovali v zájme e, vývoja potrebných reforiem, ktorými táto krajina musí prejsť, ale takisto pokiaľ ide o orientáciu na transatlantické štruktúry, či už je to NATO, alebo, a to sa týka nás, e, zbližovanie s Európskou úniou. Ešte raz teda by som chcel poblahoželať pánu Cabrnochovi i našej misii, osobitne však e, Gruzincom samotným. Snáď ešte s ohľadom na budúce pozorovateľské misie by som chcel spomenúť nasledovné. Časť delegácie vydala samostatné tlačo, e, tlačové správy, tlačové vyhlásenie a myslím si, že pokiaľ ide o vieryhodnosť našich pozorovateľských misií, by bolo dobré, keby sme sme sa e, ujednotili na pohľade a aby to bol len vedúci misie po dohode s účastníkmi tejto misie, ktorý by teda vydával tlačové vyhlásenie a hodnotenie. Toľko z mojej strany. Ďakujeme pekne. Slovo má pán Sarius Volský. Ďakujem za vašu správu a pozitívne, pozitívny spôsob, akým eh, prebehli voľby. Myslím si, že je to určité e, posthumné víťazstvo e, Sakašviliho v tom zmysle, že demokracia sa pevne zakorenila v krajine. Mám nasledovnú otázku. Vo všetkých európskych krajinách súčasťou volebného priebehu je e, transparentná a limitovaná možnosť využitia prostriedkov fondov pre voľby poslanci môžu použiť e, transparentným spôsobom obmedzenie určité prostriedky, takisto strany politické v rámci transparentných postupov, opätovne v obmedzenom rozsahu. Hoci detaily sa môžu líšiť v európskych krajinách, vždy je to takto v zásade prípad. Veľké množstvo prostriedkov v gruzinských voľbách, 300 miliónov dolárov, e, vošlo do krajiny zo zahraničia. Využila ju strana Ivanišviliho. Chcem sa spýtať, či krátkodobí i dlhodobí pozorovatelia posúdili tento prvok e, alebo zapracovali ho pri posudzovaní spravodlivosti volieb. Brali ho do úvahy. Ďakujem. Thank you, President. I, I too would like to congratulate Milan Ďakujem. Chcem poďakovať pánu Cabrnochovi i jeho týmu za správu i za pozorovateľskú misiu. A mám otázku, či by ste nám mohli poradiť, čo robiť v budúcnosti, aby strany v Gruzínsku sa zhodli na, na určitých e, pravidlách volebnej kampane, pretože E, zdieľam pohľad e, pozorovateľov, že výsledok bol e, spravodlivý, ale myslím si, že tu boli aspekty tej kampane, ktoré by sme mnohí neradi videli v budúcnosti. Do určitej miery zastrašovanie, boli tu kandidáti, ktorí boli zastrašovaní, dokonca zbytí. Myslíte si, pán Cabrnoch, že by sme mohli čosi urobiť, aby sme pomohli tejto krajine zakotviť tie e, pevné pravidlá kampane pre budúcnosť. Demokracia podľa mňa, e, ako povedal Churchill, je systém zlý, ale je lepší než všetky alternatívy. E, je tu však množstvo možností zlepšiť jeho fungovanie a to pre mňa znamená, že zapájanie sa EÚ spoločne s Radou Európy i ďalšími orgánmi e, s cieľom zabezpečiť zlepšenie fungovania v krajinách ako je Gruzínsko, by bolo veľmi želateľným výsledkom. Ďakujeme a slovo pani Nikolaj. Ďakujem, keďže som bola na tejto misii, e, môžem povedať, že tieto voľby boli spravodlivé, slobodné a plné konkurencie E, dá sa povedať, že tu je určitá miera normality i v týchto spomínaných incidentoch. Volebná kampaň e, zažila niektoré násilné incidenty, e, zapájanie vlády, ale nie nejaké väčšie, väčšie narušenia. Myslím si, že táto polarizácia ktorá viedla k vzniku dvoch e, základných e, protivníkov veľkých strán, bude dobrým elementom pre budúcnosť. Mali by sme vytvoriť e, určité pravidlá, pravidlá správania sa pre volebnú kampaň. To by takisto bolo veľmi dobrým nápadom, aby sme stabilizovali túto mladú demokraciu. Gruzinsko zostáva demokraciou a Gruzinsko bude naďalej zdieľať naše hodnoty. Ďakujeme. Kolega, ešte pani Lunáček, ktorá sa tak smutne na mňa pozerá. I za mňa poďakovanie pánu Cabrnochovi i jeho týmu za túto misiu. Treba ju vnímať, ako bolo povedané, ako dobrý náznak e, pre demokraciu v Gruzinsku, hlavne, hlavne po polarizácii, ktorú sme videli počas kampane, v konečnom dôsledku bola víťazstvom občanov Gruzinska ten priebeh, e, berúc do úvahy všetky tie nedostatky, ktoré tu zazneli. A pozerajúc sa na budúcnosť, keď sa na to pozrieme geopoliticky a na úlohu Ruska v regióne, tak tá je veľmi dôležitá, pretože skutočne demokratické Gruzínsko je pre Putina i iných veľkým problémom, podľa mňa. A e, on i ďalší, im by sa to podľa mňa nepáčilo. Preto bola, boli tieto voľby veľmi dôležité. Mám dve otázky e, na adresu pána Cabrnocha Chcem sa pridať ku kolegom, ktorí sa pýtajú na financovanie strán, aké slova kritiky máte. A druhá vec sa týka e, tých obvinení, ale naozaj aj potvrdených faktov, že tu boli prípady týrania v, vo vezeniach v Gruzínsku. E, boli pred, pár dní pred voľbami boli uverejnené fotky Pamätám si, že v uznesení z minulého novembra sme Sakašviliho vládu vyzývali, aby e, preskúmal alebo zlepšil situáciu v väzeniach. Bola táto situácia e, riešená e, s občianskou spoločnosťou, s politikmi, ktorých ste stretli? Mohli ste o tom hovoriť? A čo sa plánuje pre zlepšenie situácie? Alebo čo by ste navrhli vy? Ďakujem. No. Pýtam sa kolegov pozorovateľov. Boli ste tam, alebo ste sledovali situáciu tesne po hlasovaní, po počítaní hlasov? 11 okrskov. Tu sa volebné výbory ocitli pod nátlakom Ivanišviliho tábora mali zmeniť výsledky, pretože nemali ústavnú väčšinu. Pýtam sa, ako to vyzeralo s týmto nátlakom, vydieranie, telefonáty. Boli menené nejaké čísla? a ako to potom vyzerá s demokraciou. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Ďakujem za vaše otázky. Časť eh, delegácie vydala svoje vlastné stanovisko, no už k tomu sa nemôžem vyjadriť. Ja som rokoval o našom stanovisku s spolu predsedami ostatných parlamentných zhromaždení a to je myslím, že zásadné, pretože sme sa dopracovali k zhode, takže naša pozorovateľská misia môže byť veľmi pozitívne zhodnotená. Financovanie volebnej kampane, na to sa pýtal pani eh, Lunáček a ďalší. Samozrejme, financovanie bola jedna z otázok, o ktorej sme hovorili s predstaviteľmi politických stran, ako aj mimovládok. Gruzínsko má veľmi prísny zákon, ktorý upravuje financovanie volebnej kampane. Častokrát sa to kontrolovalo, ak si dobre pamätám, v 70 prípadoch boli podané sťažnosti, ktoré boli vyriešené, vyriešené boli sprevádzané pokutami. Teda tie pravidlá o financovaní predvolebnej kampani, kampane. Zhruba 90 týchto sťažností bolo namierne, namierených proti e, výťaznému e, zoskupeniu Gruzínsky sen <clears throat> aj veľké peniaze boli e, vynaložené obidvoma stranami tejto polarizovanej kampane. Potom, čo sa týka budúcnosti, zabrániť e, zastrašovaniu pri budúcich voľbách. Gruzínsko prijalo podľa mňa veľmi dobrý volebný zákon, <clears throat> ktorý sa všeobecne aj dodržiaval. A zákon upravuje pravidla volebnej kampane. Tá kampaň bola samozrejme veľmi polarizovaná, veľmi súťažná. Gruzinci sú veľmi emotívny národ a preto si myslím, že emócie spolu s voľbami, ak ich ľudia považujú za kľúčové pre budúcnosť krajiny, nož jednoducho mnohému sa nedá zabrániť. Ale jedna vec, kde môže Európsky parlament zohrať úlohu. Ja som e, predsedal delegácii pre spoluprácu Európskeho parlamentu s gruzínskym parlamentom. Čakáme na vymenovanie druhej polovice nášho výboru, tá gruzínska, a budeme sa tak ako doteraz stretávať s našimi kolegami a pokúsime sa pomôcť a zapájať ich tak do práce medzi parlamentnej delegácie, ako aj do práce parlamentného zhromaždenia Euronest, ako aj do politiky partnerstva mm, v duchu hesla viac za viac. Čo sa týka mučenia, ehm, je tu ten škandál s mučením väzňov, to prepuklo 18 septembra krátko pred voľbami na viacerých televíznych kanáloch. Otriaslo to celou gruzinskou spoločnosťou. Naozaj sa to dotklo každého jedného. Potom vláda rýchlo konala aj prezident. Odstúpili dvaja ministri, mnohí eh, ľudia boli zatknutí. Musím skonštatovať, že net pochyb o tom, že tento škandál ma, mal veľký vplyv na samotný priebeh a výsledok parlamentných volieb. <clears throat> Verejnosť, ako aj politická scéna v Gruzínsku sa teraz zameriava na problematiku väzňov a dúfam, že táto udalosť prispieje k tomu, že e, tu bude e, väčšia verejná kontrola väzenstva a snáď dôjde k veľkému zlepšeniu a naša delegácia určite bude hovoriť o, o tejto otázke s našimi e, gruzinskými partnermi a kolegovia určite pomôžu. Potom otázka pána Landsbergisa, podpredseda nášho delegácia, delegácie. Situácia tesne po voľbách bola veľmi živá. Ľudia už dve hodiny po voľbách e, oslavovali, stretávali sme mladších, starších, boli oblečení v tričkách s logom gruzinského sna, mávali zástavami. Videl som mladých mužov, ktorí rozdávali celé hrste e, modrých zástav. No ja som bol na námestí Slobody večera, videli sme tam desiatky tisícok ľudí, ktorí boli šťastní a oslavovali víťazstvo. Ja ani nikto z našej delegácie sa však nestretol so zastrašovaním volebných komisí. Pred každou volebnou miestnosťou počas celého dňa bola skupina priaznicov gruzinského sna. Oni zblízka sledovali priebeh volieb a s napätím očakovali výsledok. Ani ja, ani moji kolegovia sme sa nestretli s vynúcovaním od volebnej komisie nejakej zmeny, teda aspoň tie, ktoré sme my navštívili počas sčítania hlasov, tak tie pracovali za zavretými dverami bez toho, aby niekto zvonku vyvíjal na nich nejaký vplyv. Samozrejme komplexné hodnotenie všetkých informácií pozorovacej misie od DIHR to ešte len bude zverejnené. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Ešte raz srdečne ďakujem za správu a za prácu, ktorú ste odviedli vy a aj ostatní kolegovia. Teraz prechádzame k 17. bodu nášho dnešného rokovania. Seminár o situácii na Ukrajine pre parlamentnými voľbami 2012 a príprava týchto volieb. Samostatný program je k tomu k dispozícii a bude to v spolupráci e, s Výborom pre parlamentnú spoluprácu EÚ a Ukrajina. Pán kolega Koval, keby prišiel teraz sem za predsednícky stôl, ale ešte predtým si urobíme 5-minútovú prestávku a potom budeme pokračovať. Ich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 Herzlich willkommen Srdečne vás vítam na pokračovaní tohto rokovania spoločne s mojim kolegom Kovalom. Budeme pokračovať, ktorý je predsedom delegácie pre vzťahy s Ukrajinou, ktorý je taktiež predsedom parlamentnej pozorovateľskej komisie Európskeho parlamentu a ktorý začiatkom týždňa bol s jedným zo svojich zástupcov, s pánom kolegom Dalom, sa e, zdržiaval na pozorovacej misii v Kieve, ak som správne informovaný. Myslím, že e, by sme toto mali zohľadniť e, v rozprave, možno aby obaja kolegovia sa k tejto téme mohli vyjadriť. Mimoriadne sa teším z toho, že dnes tu máme aj dvoch rečníkov, ktorí sú obaja zo Spojeného kráľovstva. Myslím, že tam o situácii panuje najlepší prehľad. A síce pani Katarína Volčuk z eh, University of Essex a pani Sara Birch, taktiež z University of Essex. Pardon, prvá rečnička bola z Birminghamskej univerzity. Myslím si, že nám dajú dostatok informácií. Pani Volčuk bude hovoriť o najnovších politických udalostiach na Ukrajine a pani Bež bude hovoriť o príprave na samotné voľby. Rád by som navrhol, aby pán Koval urobil krátky úvod, potom si vypočujeme obe odborníčky, potom pán Gala by mohol niečo povedať. Pán, Gali, pán Galer, opravujem sa. Ak súhlasíte, môžeme pokračovať. Pán Koval, máte slovo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szczególnie dziękuję. Ďakujem Ďakujem pekne, pán predseda. Mimoriadne ďakujem za to, že na tomto rokovaní AFETu ste si našli čas na takéto podujatie a že ste sa zasadzovali za to, aby sme dnes diskutovali o tejto téme. Veľký záujem v Európskom parlamente panuje o dianí, um, o dianie na Ukrajine s ohľadom na voľbnú pozorovateľskú misiu Európskeho parlamentu, ktorá bola poslaná do tejto krajiny. Teším sa, že, už sme, že, sme mali, že, že sme mali možnosť uskutočniť e, prípravnú cestu. Spoločne s pánom Válerom sme mali možnosť priamo na Ukrajine stretnúť sa so všetkými politickými spoločenstvami, pracovali sme na veľmi konkrétnej odbornej úrovni, hovorili sme o tom, ako bežia prípravy na voľby. Stretli sme sa aj s nevládnymi organizáciami a chcel by som počiarknúť, že sme viedli veľmi plodnú a dlhú výmenu informácií o príprave volieb s dvoma informáciami na jednej strane OPO, to je nevládna organizácia, ktorá pozoruje voľby a výbor VELA, na Ukrajine ďalšia nezávislá organizácia, s ktorou sme hovorili. Tak e, sme sa stretli s, e, s členmi vlády, ako aj z opozičného tábora. Stretli sme sa s centrálnou volebnou komisiou, ktorá bude hľa, hrať e, ťažiskovú úlohu na Ukrajine. Pri prípravnej ceste sme získali veľmi dobrý základ pre samotnú eh, volebnú pozorovaciu misiu. Podstatné otázky, ktoré budú mať vplyv na našu prácu aj na samotné voľby, tak k tomu patrí celkom určite politická situácia na Ukrajine a skutočnosť, že niektorí prívrženci opozičného tábora nemôžu voliť, pretože sú vo vezení. Takže voľby budú pozorovať aj z tohto aspektu. Určite sa zohľadní pri pozorovateľskej misii nový volebný zákon, tento nový zákon, a to je to pozitívne, čo chcem vypichnúť, nebol schválený bezprostredne pred voľbami. Opakovane sme poukazovali na to, že je to pozitívum. Druhý bod ktorý pozitívne hodnotíme, je to, že sa vypracoval tento nový volebný zákon v spolupráci vládneho tábora a opozičného. Opozícia sa taktiež zasadzovala za tento nový zákon. Je to však tak, že tento nový zákon má aj určité nedostatky a mínusy. Sú to celkom určite také prvky, ktoré budú e, budeme e, brať pod e, dobro, dobro, hľad počas priebehu volieb. V tejto oblasti konštatujeme, že doteraz došlo k rôznym nezvyčajným situáciám, k určitým systémovým chybám, najmä čo sa týka jednotlivých volebných okrskov. Takže pozorovateľská misia volieb nie je vždy možná, najmä zo strany opozičných strán. Spolu s pánom Galerom sme sa zhodli na tom, že pri priamom pozorovaní volieb, keď budeme na mieste, spolu s politickým vedením sa stretneme, avšak tentokrát nie na odbornej úrovni, ale so zástupcami jednotlivých politických strán by sme chceli hovoriť a plánujeme taktiež rozhovory s ústrednou volebnou komisiou. Určite pôjde o nový volebný zákon. Okrem iného sme dostali už aj písomné komentáre, ktoré nám objasnili to, aký vplyv bude mať, aký vplyv by mohol mať nový volebný zákon na priebeh volieb. Počas našej cesty a rozhovorov sme sledovali aj úlohu médií, ako môžu pôsobiť v procese volieb. V týchto rozhovoroch išlo o informatívnu úlohu médií, ale taktiež o finančné aspekty. Dámy a páni, dnes ide o témy, ktoré sú pre nás mimoriadne dôležité ako pozorovateľov volieb. Dnes ešte nemôžem robiť nejaké závery alebo predbiehať výsledky. Správny čas na to príde až potom, keď sa uskutoční hlasovanie a potom budeme môcť hodnotiť, do akej miery média mali bezprostredne pred voľbami nezávisle informovať obyvateľstvo. A teraz hovorím aj o nezávislých televíznych staniciach a ich úlohe. Všetky tieto informácie a signály potom zhrnieme a myslím si, že to bude veľmi dobrý východiskový bod pre hodnotenie volieb na Ukrajine. Rád by som zdôraznil, že nás veľmi dobre na Ukrajine prijali, diskutovali s nami otvorene, Požiadali sme o to, aby sme dostali komentáre v písomnej forme, preto aby sme spätne mohli použiť tento materiál pri hodnotení volieb a ich priebehu. Apelujem teda na všetkých, ktorí sa budú zúčastňovať na pozorovaní volieb, aby využili čas bezprostredne pred voľbami aj na reflexiu, aby sa zohľadnili všetky aspekty prípravy volieb. Čas, ktorý pán e, Galer a ja sme strávili na Ukrajine, nám umožnil vypracovať e, najmä akúsi správu o tom, akým spôsobom by sa tie voľby mali konať a myslím si, že takýmto spôsobom budeme mať možnosť voľby dobre zhodnotiť, ale samozrejme aj dnešná diskusia bude mať veľmi veľký význam pre pozorovanie volieb. Niektorí z tých, ktorí sa dnes zapoja do diskusie, budú sami cestovať na pozorovateľskú misiu, niektorí kolegovia zase nebudú môcť cestovať, avšak e, očakávame ich e, očakávame vaše príspevky. Veľmi dobre si ešte spomíname na parlamentné voľby naposledy na Ukrajine a konštatujeme, že sa situácia vyvíja. Teraz je potrebné zhodnotiť, či sa systém posúva na škále zvyšujúce sa demokracie, či je prístup občanov k tomuto systému obsiahlejší, či sa zlepšili ich možnosti e, zvoliť si e, svojich zástupcov, tých, ktorých chcú. Ešte raz ďakujem pánu predsedovi za zorganizovanie tohto podujatia. Ďakujem aj odborníkom, znalcom, ktorí medzi nás prišli a som si istý, že dnes si vypočujeme e, veľmi rozdielne hodnotenia situácie na Ukrajine. Samozrejme, že má, nemáme úlohu hodnotiť, máme úlohu hodnotiť voľby, ale radi by sme zhodnotili aj všeobecný politický kontext. Samozrejme poznáte misiu pána Peta Koxa a pána Kvašnevského. Aj toto samozrejme súvisí s dnešnou diskusiou. Ešte raz zdôrazňujem, že snáď ešte nepanoval takýto veľký záujem na Ukrajine alebo o Ukrajinu. Naša um, volebná pozorovateľská misia a naša delegácia sú veľmi angažované Pozorovacia misia pána Coxa a pána Kvašnevského vyvolá veľký záujem a aj nevládna organizácia a občianská spoločnosť sa veľmi intenzívne zaujímajú. Pán Galer, ak by sa ešte chcel vyjadriť, môže tak urobiť, inak by to bolo všetko odo mňa. Ďakujem, hovorí pán predseda. Budeme pokračovať. Pani Katarína Volčuk. Ďakujem pekne za pozvanie e, okolo mňa je samá technika, takže dúfam, že všetko bude poriadku, ak nie, tak sa vopred ospravedlňujem. Ja som naozaj e, v dobrej situácii, aby som hovorila o Ukrajine e, tu, pretože zdá sa, že Európsky parlament naozaj má najhlbšie znalosti, prekonávate niektoré akademické strediska, takže možno, že budem nosiť e, drevo do lesa ale e, predstavím e, širší kontext, e, možno, že aj taký dlhodobejší. Pozriem sa aj na možný výsledok. Porovnáme to s minulosťou. Dúfam, že vidíte túto mapu. Ukrajina, takže najskôr k politickému vývoju. Nebudem tomu venovať veľa e, času, ale od januára 2010, od volieb vidíme, že je tu akési ústavné obnovenie úlohy prezidenta. Je to postsovietský priestor, takže je tu akási vertikála moci prezidenta a to ide od prezidenta až po regionálnu úroveň a je to v súlade s ústavou z 96., ktorá e, bola obnovená v roku 2010. Takže je to jasný model. Ale taktiež sa hovorilo o tom, že klesa pluralita médií, sú tu rôzne správy, aj monitorovanie predvolebného krytia e, strán a tu naozaj došlo k znižovaniu plurality, ale treba si položiť otázku, prečo sa to deje. Možno, že chýbajú administratívne e, prostriedky, nátlak, e, aby boli prezentované politické strany tak a tak. A taktiež e, akási samocenzúra, to sa menej, o tom sa menej hovorí. Novinári, ktorí pokrývajú politické udalosti aj voľby, to robia tak, ako si myslia, že by bolo vnímané pozitívne. Nebudem hovoriť o očakávaniach politických aktérov. Možno, že mnohí e, veria v takési, akési samorealizovateľné proroctva. Je tu nedávny prípad zákona o ohováraní zo strany regiónov. A tu novinári naozaj tomu venovali veľkú pozornosť. to svedčí o dosť e, komplikovanom režime, to narúša trošku to či, ten čierno-biely výklad. A od politiky poďme k ekonomike. To je jasné pre stranu regionov a Janukoviča, keď prišiel k moci v roku 2010, tak išlo o to zlepšiť ukrajinskú ekonomiku. Bola tu kríza v roku 2009 a dotklo sa to Ukrajiny asi najviac Arménska menej. Situácia sa trošku zlepšila, ale nie až tak, ako sa očakávalo. A dokonca ma nejako očakávali voliči. Takže eh, Janukovič a strana regionov vlastne ešte nesplnili svoju úlohu napriek eh, vysokým očakávaniam verejnosti ale dalo by sa povedať, že žiadna politická strana v Ukrajine nemá nejaké pozitívne výsledky, pokiaľ ide o zvládnutie krízy. Na tom sa zatiaľ nič nezmenilo. Buď neboli uskutočnené reformy, ekonomické reformy, alebo neboli mm, overené vládou, tak ako v prípade UDAR. Pozrieme sa na stranu regionov. Je to strana pri moci. Napriek tomu, čo sa povedalo o stranách a orgánoch, je jasné, že tak prezident, ako aj strana regionov sa snažia získať medzinárodnú legitimitu. Chcú, aby voľby boli potvrdené ako v súlade s medzinárodnou praxou. No a v tejto snahe o legitimitu ide strane aj o konsolidáciu moci v samotnej Ukrajine. Je to zaujímavý fenomén, pretože okrem prezidenta je dôležitá aj parlamentná väčšina. Ale je tu zaujímavý vývoj vo vnútri strany. Ehm, vlastne vzniká tu akási rodina. Je to e, trošku nové na Ukrajine, pretože nemajú skúsenosti s rodinnou politikou, ako napríklad v Azerbajdžane a Kazachstane. Takže je to nový fenomén na Ukrajine. Ťažko sa to zatiaľ interpretuje. Strana regionov však je veľmi konzistentná pokiaľ ide o vzťahy s opozíciou. Takže to je dosť nové na ukrajinskej politickej scéne a napriek e, e, zlej ekonomickej situácii strane regiónov sa podarilo urobiť veľmi dobrú volebnú kampaň. Považuje sa za, za jednu z najlepších. Je to výsledok prieskumov. Viacerí experti dospeli k tomuto záveru. Avšak bez eh, Okrem ekonomiky sa strana regionov spolieha aj na jazykovú otázku a na využívanie tej geografickej polarizácie Ukrajiny. To však nie je nové. <clears throat> Ja chcem ukázať niekoľko map, ktoré ukazujú, že volebné preferencie eh, sa prekrývajú s etnickými a jazykovými rozdielmi. Je to zaujímavé nielen vo svetle súčasných e, volieb, ale aj pre dlhodobé trend na Ukrajine. No a je tu jazykový zákon, ktorý vlastne bol trošku kontroverzný, tak zohral veľmi dôležitú úlohu v týchto voľbách v prospech strany regionov. Pozrieme sa na etnickú, etnickú, etnické zloženie Ukrajiny počas, podľa e, nedávneho ščítania etnickí Rusi eh, na juhu a východe. No a tá jazyková bariéra je v podstate totožná. Ehm, nemáme veľmi veľa času, tak preto navrhujem, aby ste sa riadili tými farbami. Takže aj ruština prevažuje na juhu a východe a nedávny jazykový e, rá, e, zákon e, uznáva oficiálne úlohu ruštiny. Potom tie sporné prezidentské voľby v roku 2004, vidíte, že tu opäť sa tie farby prekrývajú. Juščenko získal najviac hlasov v strede a na západe krajiny. Ten stred hlavne bol rozhodujúci pre víťazstvo Juščenka. Pritom Janukovič najviac hlasov získal hlavne na juhu a východe Ukrajiny. A tento model sa v podstate zopakoval počas prezidentských volieb. A to je e, vedľajší produkt e, oranžovej revolúcie, čiže jasné regionálne rozdiely na Ukrajine. Ale ak sa pozrieme pod povrch, tak to možno nie je také jednoznačné. A je to výsledok posledných parlamentných volieb na Ukrajine. Tu je výsledok e, strán pre tie strany, ktoré boli na prvých miestach e, strana regiónov v modrej farbe a potom e, červeným blok Julie Timošenkovej. Jasná polarizácia, čo svedčí o jasných, ale veľmi rozdielných preferenciách. Ale ak sa pozrieme na to zbližšia, tak tu vidíte mapu pre stranu na druhom mieste. Julia Timošenková, jej strana vlastne bola druhá v mnohých okrskoch e, na juhu a východe Ukrajiny. Takže Julia Timošenková iste mala na to, aby sa stala e, celonárodnou stranou. No a teraz sme opäť na nule, pretože nevieme, ako e, nové strany ako Udar a ďalší, ako vlastne chcú ostať veľmi prítomní na juhu a východe krajiny, alebo sme späť e, pri tej silnej polarizácii. Zdá sa však, že jazykový zákon mal za cieľ skonsolidovať e, vplyv a zachovať e, ten základ na juhu a východe a vylúčiť teda iné strany. Teraz sa bližšie pozrieme na samotné voľby. Podľa ukrajinských expertov, a to potvrdili aj údaje z hlasovaní, štyri strany prekročia 5-percentnú hranicu na, tej, na tom proporčnom zozname. E, táto hranica sa zdvihla koaličné strany boli vylúčené, takže teraz máme štyri strany, tu pomohol volebný zákon, zmene, e, zmena volebného <clears throat> zákona, čiže strana regionov, vlast, udar a komunistická strana. Sú tu údaje napríklad zo septembra 2012 a tie dokazujú, že strana regionov je trošku pred e, stranou vlast a pred stranou udar. Dokonca niektorí, niektoré prieskumy dokazujú, že strana regionov ešte silne, ale vracajú sa aj komunisti. Možno, že sa k tomu dostaneme neskôr. Teraz k opozícii. Opozícia sa skladá z dvoch hlavných strán, pretože komunistická strana sa nedá e, považovať za dôveryhodnú opozíciu pre stranu regiónov, <clears throat> aj kvôli tomu, že bázu majú na juhu a východe krajiny. A preto sa dá hovoriť e, o dvoch stranách e, vlast a udar. A nie je pochyb o tom, že selektívna justícia má vplyv na stranu vlast. A samotný líder priznáva, že nie je dostatočne e, charizmatický ako napríklad Julia Timošenková a je to rozhodujúce vo voľbách. Je to teda prekvapujúco úprimné. To teda podkopáva podporu Batky v Čine. A potom tá druhá strana, ich kampaň nebola považovaná za veľmi účinnú e, ukrajinskými expertami. Udar e, sú najnovšou stranou e, viedli nezávislú kampaň, chceli sa pripojiť k strane vlast napriek mnohým výzvam a predložili nezávislých kandidátov v, vo väčšinových okrskoch. Zaujímavé je aj to, že líder Klíčko podľa niektorých prieskumov predbehol Juliu Timošenkovu. A tu sú naozaj voľby rozhodujúce. Možno, že to poviem v závere, ale je tu otázka prezidentských volieb v roku 2015. Súčasné voľby v podstate naozaj pripravujú pôdu pre tieto voľby v roku 2015 a to, že e, Kličko posilňuje svoju pozíciu ako prezidentský prezidentského kandidáta, tak možno, že by bola väčšia ochota sa spojiť s stranou vlast, aby sa dostali do parlamentu. Ďalšia vec, ktorá je zjavná, je, že aj opozícia má veľmi rozdielný názor na politickú situáciu. Je tu veľká nedôvera obidvoch opozičných strán vo vzťahu s orgánmi. Takže sme opäť pri tom, čo som povedala v úvode, obnovenie vertikály moci. To naozaj ovplyvnilo e, názor týchto dvoch strán a ich zafarbenie. Neviem, koľko mám stále času k dispozícii, ale toto je vizualizácia jedného prieskumu. Ja tento graf ukazujem na to, aby ste pochopili, že to neovplyvní alebo neurčí výsledok volieb. Ďakujem pekne. Teraz e, pani Birč, ale zdá sa, že to ešte nie je koniec tejto prezentácie, ale trošku ma tu zmiatol kolega. Opäť sa mu to podarilo. Nech sa páči, pokračujte. <clears throat> Dve minúty mám? Áno, dobre. Takže voľby. Je tu teda tá nedôvera. Opozícia sa zmierila s novým volebným systémom a zákonom. Napriek tomu je tu veľmi e, napätá politická atmosféra. E, bol dosiahnutý konsenzus e, v prípade volebného zákonu, ale na základe technických ústupkov Takže najprv sa urobí kompromis a potom sa mu dáva zmysel, takže je tu mnoho e, nekonzistentných miest, ktoré by mohli otvoriť pandorinu skrinku. Už vidíme niekoľko technických programov, problémov, pardon, ale niečo by sa ešte asi len mohlo ukázať. Možné scénáre. Ja asi to trošku celé komplikujem, pretože prieskumy pri proporčných zoznamoch nie sú veľmi reprezentatívne, nenaznačujú výsledok. Tento zoznam priťahol veľkú pozornosť. Mm, tie rozdiely sú minimálne. Opozičné strany by mali dosiahnuť lepšie výsledky ako strana regiónov, ale budúcnosť volieb sa rozhodne v tom okrsku s jediným mandátom veľa kandidátov, väčšinu navrhujú strany, ale predsa len 55 sú navrhnutí nezávisle. A experti očakávajú, že opozičné strany tu e, dosiahnu menej lepšie výsledky. Pravdepodobne budeme svetkom veľkej nestability, to vyplýva aj z skúsenosti z predchádzajúcich parlamentných volieb. Pravdepodobne e, bude sa veľa meniť po voľbách a strany sa budú snažiť pritiahnuť tzv. nezávislých poslancov. To sa stalo v minulosti. To znamená, že na základe prieskumov sa dá ťažko predpokladať výsledok volieb. A aj tak sa dá povedať, že pokiaľ ide o rovnováhu moci, tak tu má najväčšiu váhu prezident. Je to jasné aj v ústave, pretože potom prezident e, nominuje premiéra. Takže voľby sú dôležité, ale hlavne pokiaľ ide o vytváranie e, akýchsi rovnakých podmienok pre všetkých a, a vlastne, vlastne pripravenie terénu na prezidentské voľby v roku 2015. Ďakujem.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 Um, Ďakujem pekne. Vychádzajúc z tej všeobecnej diskusie o uh, kontexte všeobecnom predrečníčky budem trošku podrobnejšia, pokiaľ ide o samotný volebný proces. Rada by som pohovorila o kľúčových prvkoch, ktoré vedú k obavám, pokiaľ ide o medzinárodné e, najlepšie skúsenosti a záväzky Ukrajiny, ktoré teda Ukrajina musí rešpektovať. Chcela by som vám pre, prezentovať tak trochu toho, čo očakávame od tohoto zákona a tej e, volebnej integrity. Krajiny musia rešpektovať určité záväzky a existujú tri spôsoby, ako možno voľby potenciálne manipulovať. Buď e, ich môžeme e, manipulovať tak, že sa zákon volebný manipuluje tak, že, že sa nerešpektujú zákony, alebo tak, že sa kampaň vedie prostredníctvom porušovania medzinárodných noriem a takisto um, možno manipulovať tak, že sa manipuluje vlastne volebná administratícia. Ak je to dostatočne vážne, tak možno hovoriť o tom, že voľby boli kompromitované. Vychádzajúc z tohoto, volebná integrita a jej vieryhodnosť nie, nie sú otázky, nie je to o slobodu a spravodlivosť. Je tu množstvo odtienkov hned, e, šedej. Pardon. Taký rýchly prehľad e, histórie volebného systému na Ukrajine 1990 e, Ukrajina Ukrajina e, po, zdedila vlastne e, e, sovietský systém delenia volebných e, okrskov, potom Neskôr to bol e, zmiešaný paralelný systém, kde polovička kresiel bola e, e, zaplnená stranickými zástupcami a potom oddelenými. Druhá polovička od roku 2012 sme videli návrat k zmiešanému systému podobnému, ktorého, ktorý mala Ukrajina do roku 2002 450 kresiel, kresiel má opätovne polo, e, polovičné zastúpenie a zvýšilo sa e, kvórum na 5 Nie sú tu stranické e, bloky, to je trošku zmena a kandidáti nemôžu zastupovať samostatné i proporcionálne formy kresiel paralelne tento návrat k zmiešanému systému e, vlastne bol vyskúšaný v, pri e, komunálnych voľbách v roku 2010 a tieto viedli k mnohým medzinárodným obavám. Prebiehali e, za podmienok, ktoré teda ich nominačný prístup kandidátov e, k voľbám bol veľmi, veľmi pochybný. Vrátane e, zákazu stranických e, blokov. Takže ľudia začali mať obavy, čo, čo sa stane pri parlamentných voľbách v roku 2012. Otázky, ktoré sú spojené s terajšími voľbami otázky volebného systému. Benátska komisia kritizovala návrat k zmiešanému systému pri návrhu volebného zákona z roku 2011. Množstvo vecí sa nevyriešilo. Zákaz e, volebných e, koalícií, teda blokov. Nie je celkom jasné, aké je oprávnenie pre toto rozhodnutie po demokratickej stránke nedostatok jasných kritérií e, vyhranenia hraníc. Množstvo, množstvo e, e, benevoľnosti pri definovaní jasných usmernení a samozrejme, že prebehli analýzy týchto hraničných sporov jednotlivých distriktov, volebných okrskov, kde sa e, nanovo vymedzili pre určité strany. Takže tu je potenciálny problém e, spojený s tými e, okrskami pre jednotlivých členov. Je tu vlastne súčasný prienik s proporčným systémom. Takisto obavy spojené týkajúce sa nedostatku transparentnosti financovania kampane, požiadavky pre strany, aby povedali, ako peniaze použili a odkiaľ ich majú a rôzne, rôzne medzery e, v predpisoch pre kampane. Všeobecne nerozvinutá časť e, volebného zákona, takisto hranice a limity práva kandidovať konkrétne zákaz kandidovať, ak ste boli uh, väznení, uh, odsúdení za zločin. To je veľmi sporná téma. Tu vidíme citát z tejto správy. Obmedzenie volebného práva vo všeobecných kategóriách uh, skupín ľudí bez posúdenia špecifických faktov spojených s tým, či os, E, posudzovanie osob je v súlade s medzinárodnými e, zvykmi. Či je to proporčné k spáchanému zločinu. Takže ukrajinský volebný e, zákon má paušálne zákazy ľuďom kandidovať, ak boli odsudení za zločin. Tieto obavy ktoré e, táto analýza zniesla a takisto kampeň tak ako pokračuje, vedú i k obavám týkajúcim sa e, priebehu volieb a realizácie volieb. Prvá otázka, či ich možno vôbec považovať za slobodné a spravodlivé, keď šéfovia opozície sú vo vezení. Dva prvky s tým súvisejúce sú tie, E, poprvé, ako povedala Benátska komisia, ak niekto je väznený a nemôže sa zúčastniť volieb, tak možno potenciálne hovoriť o porušení ich politických práv, majúc na pamäti, e, že toto je, sú voľby parlamentné a e, výrazné opozičné strany majú úplnú, úplné zabránenie kandidovať len minima, obmedzené množstvo jednotlivcov má zákaz e, prístupu k voľbám. Ďalšie obavy tu súvisujúce e, možnosť viesť kampaň, e, keď, keď tváre a hlavné hlasy lídry strán sú väznení, to by boli totiž najefektívnejšie hlasy a ak nie sú prítomné, tak je to pre stranu očividná nevýhoda opätovne na, e, zrážka s, so slobodou e, a takisto otázka prístupu e, e, voliť a byť nominovaný ako kandidát. A, a práve tá druhá otázka, otázka schopnosti e, viesť kampaň účinne vo voľbách, je pravdepodobne vážnejším e, porušením než schopnosť e, kandidovať do volieb pretože toto sú voľby parlamentné, nie prezidentské. Ak by išlo o prezidentské, tak zákaz tých e, šéfov opozície by bolo vecou vážnejšou. V tomto prípade ide, je, je to e, otázka efektívnosti kampane podnikanej, e, keď teda šéfovia strán sú vo väzení. Druhá otázka sa týka slobody médií predrečníčka i pán Koval o tom hovorili. Množstvo toch, tých, týchto prípadov e, e týkajúce sa pouličných demonstrácií, e, povolenia médií vôbec e, e zúčastniť sa kampaní a všeobecne e, mnohí pozorovatelia potvrdili, je ten taká, taká klíma, atmosféra strachu pocit, že médiá vlastne nemôžu účinne e, realizovať svoje právo, e, svoju slobodu prejavu. Tak opätovne e, to, čo spomenula predrečníčka, využitie administratívnych zdrojov. Ja by som to preformulovala ako protiprávne využitie štátnych zdrojov, v regióne i krajine od roku 1991. E, naďalej e, je to zdrojom e, obav u pozorovateľov v teréne. Takisto otázka, z ktorú spomenul pán Koval, takisto zastúpenie strán v okrskových volebných komisiách väčšina e, základných opozičných strán nemala e, široké zastúpenie v týchto volebných komisiách. To viedlo e, k rozsiahlým obavám, pokiaľ ide o spôsob, akým tieto komisie vôbec môžu byť funkčné v čase volieb. S výhľadom na samotný volebný deň je tu množstvo ďalších otázok, nová vývojová tendencia je i umiestnenie e, webkamier vo volebných miestnostiach. Využilo sa to v mnohých krajinách regiónu. Urobilo to už Rusko, Gruzínsko, Azerbajdžan, takže Ukrajina nie je prvá. Ide o zníženie e, podvodov a zlepšenia transparentnosti. Potenciálne toto by mohol byť e, to totiž súvisí s obavami o náklady. A to je, to je číslo, ktoré som viackrát počula. 124 tisíc dolárov. A potom e, pokrytie, pretože tieto kamery sa môžu zamerať na e, určitý e, výrez reality. Sú tu časti, ktoré teda rozhodne kamera nemôže pokryť celé volebné miestnosti a určite sú v nich e, veci, ktoré nebudú e, v zábere, nebudú zdokumentované. Takisto nebudú pokrývať všetky aspekty volebného e, procesu e, odohrávajúce sa mimo volebnej miestnosti. Takže sú tu určité technické dôvody, prečo umiestnenie týchto kamier nemôž, nemusí mať možno ten efekt, ktorý by ľudia radi videli, teda zníženie podvodov zvýšenie transparentnosti. A ďalší problém e, e, pri, e, pri použití týchto webkamier v, v okolitých krajinách sa štúdiami dokázalo, že to ľudí odrádza od účasti. Ďalšia otázka je tá, že volebný zákon dáva veľmi e, nejasné, nejasné právomoci domácim pozorovateľom e, zastaviť nelegálne, nelegálne e, kroky. Nie je jasné, aké kroky, aké právomoci. Toto nie je v súlade e, s medzinárodnou praxou, pretože podľa nej by žiadni pozorovatelia nemali čo zasahovať. Ďalší problém kde volebné komisie môžu vyhlásiť výsledok e, volieb za neplatné na základe veľmi svojvoľných definícií a štandardov e, zneužitia. Tu sa hovorí o poškodení volebných lístkov e, a rôzne iné porušenia. Je tu, hovorí, ide tu o 10 až 20 zničenia volebných e, lístkov a to vlastne mohlo zmeniť vý, vý, vývin výsledkov v danej oblasti. Pritom nemôžu sa na základe týchto zistení komisie rozhodnúť vyhlásiť e, to za neplatné. Takže tieto hranice sú veľmi svojvoľne. Takisto nedostatok transparentnosti alebo jasnosti volebného zákona, pokiaľ ide o možnosť spochybniť volebné výsledky, miera, do akej môžu e, ľudia napadnúť výsledky a e, realizovať odvolania e, po vyhlásení výsledkov. Tieto problémy ostranené naďalej neboli. Výhľad do, budúc, do, do budúcnosti medzinárodní pozorovatelia určite budú mať množstvo výhrad k otázkam, ktoré som pomenovala, i ďalšie e, otázky a pravdepodobne je veľmi nepravdepodobné, že na, na základe čoho, čo, čohokoľvek, čo sa stane, e, medzinárodní obraz, o, pozorovatelia vyslovene odpíšu tieto voľby a vyhlásia ich za úplne neslobodné a nedemokratické, nevýhodné. Je skôr pravdepodobné, e, že medzinárodní pozorovatelia povedia, že voľby e, sú úplne spravodlivé, e, vieryhodné. Nevieme, aký bude verdikt e, na záver, ale ako pri posled- nedávnych voľbách, predošlých voľbách, pravdepodobne sa ich výroky budú nachádzať kde si v strede tej zóny e, a pravdepodobne záver volebného procesu vlastne určí, čo sa povie o voľbách je tu množstvo aspektov tej volebnej kampane i krokov vo volebný deň, transparentnosť prístupu pozorovateľov, transparentnosť volebných miestností, e, zastúpenie medzinárodného spoločenstva týchto pozorovateľov, e, a takisto ten e, prístup k riešeniu súdnou cestou povolebných prípadných e, napadnutí výsledkov. To všetko mm, nám dá až plné pochopenie tých, tohto volebného procesu. Takže treba počkať na jeho dovršenie. Každý určite súhlasí, ako povedala pani Boči, že voľby 2012 budú dôležitým indikátorom politického smerovania Eh, Ukrajiny, budúcich prezidentských volieb a vo všeobecnosti nie je nezvyčajné, že takéto volebné procesy majú svoje eh, slabšie i silné miesta, eh, alebo že sa pri rôznych voľbách striedajú úspechy daných krajín, niektoré sú lepšie, niektoré sú horšie ak tu však budú výrazné pochybenia v takomto rozhodujúcom čase, e, je to závažné, preto medzinárodné spoločenstvo je e, plné obáv, e, preto tak výrazne čaká na signál, kam sa bude uberať proces v Ukrajine prostredníctvom týchto volieb. Bardzo, pani profesor. Ďakujem pekne, pani profesorka, za veľmi hĺbkovú a podrobnú analýzu. Ešte pred voľbami som si istý, že toto dnešné stretnutie nás veľmi dobre pripraví na samotný priebeh volieb a že sme dostali veľa užitečných eh, informácií, ako potom po voľbách interpretovať volebné výsledky. Rád by som poprosil pána Galera, aby nám niečo povedal, pretože sme boli na Ukrajine spolu, popozerali sme sa, ako to tam vyzerá a taktiež budeme tam spolu pôsobiť počas volebnej pozorovateľskej misie. Ďakujem, hovorí pán Galer. Ďakujem, pán predseda. Najskôr k jednému tlačovému oznámeniu. Veľké jedno periodikum nemecké Kotke Dnes vo svojom vydaní tvrdí, že má k dispozíciu správu Cox Kožnievsky. Obrátil som sa na pána predseda parlam- predsedu parlamentu a Um, som prekvapený tým, že poslanci nemajú k dispozícii tento dokument. Čiže bola to správa Cox Kvašnievsky. Budem pokračovať po anglicky. Aby nedošlo k nejakým nedorozumeniam, doslova, hneď úvodom chcem povedať, že po, po mojej návšteve s kolegom Kovalom <clears throat> potom sú ďalší, ktorí prispeli k správe, k priebežnej správe. Ale musím povedať, že som znepokojený situáciou aj v porovnaní s predchádzajúcimi voľbami pretože si nemyslím, že ide o to, či je to viac alebo menej šedé, trošku menej zlé alebo trošku horšie. Ide o iný prístup tých, ktorí sú zodpovední za uh, uskutočnenie volieb. To je mm, zjavnejšie v porovnaní s rokom 2010 v celej krajine. Začnem médiami. O tom sa už hovorilo a hlavne v prvej predbežnej správe pozorovateľov ODIHR. Televízia e, naozaj slúži ako zdroj informácií pre ľudí. Najčastejšie ju sledujú a tu verdikt je jasný. Mediálne prostredie sa vyznačuje chybajúcou politickou pluralitou. Nezávislosť skoro ani neexistuje v komerčných televíziách, pretože je príliš e, malý reklamný trh a médiá sú spolitizované tými, ktorí podporujú vládu je tu jeden program, ktorý kritizuje mm, vládne orgány, ale ten naozaj môže iba veľmi obmedzene pôsobiť. To bolo aj v prvej priebežnej správe. To sa netýka iba TVI, ale aj iných nezávislých médií čo je znepokojujúce a je to odlišné ako v roku 2010. Ja si pamätám, že vtedy sme všetci boli spokojní s, so slobodou médií na Ukrajine. To už sa naozaj zmenilo a to výrazne. A to ide, ide spolu s tými pokusmi Eh, teda ten nové volebný zákon, ktorý bol po prvom čítaní stiahnutý, ale ak by opäť mali eh, väčšinu, tak eh, ten zákon prejde a už by to určite ovplyvnilo tie prezidentské voľby. To skutočne je veľmi dôležité <clears throat> pre prezidenta. O to sa jednoznačne snaží. Takže média to je jeden bod. Potom e, nedostatky volebného zákona, o tom sa už hovorilo. Jeden člen volebného výboru jasne povedal, aj keď neoficiálne, že je to zákon, ktorý si politici urobili pre seba. To bol priamy jeho opis situácie a myslím, že pri uplatňovaní zákona sa tieto medzery ukázali Hlavne, čo sa týka nedostatočných usmernení pre vykonávacie orgány, napríklad z porušovania ustanovení, kupovanie hlasov. Volebný ani trestný zákonník nemôžu byť e, kritizované. Chyba je v tom, že orgány nekonajú. Ale jeden škandalózny aspekt to je zloženie volebnej komisie. A tu by som chcel jednou vetou citovať predsedu parlamentného zhromaždenia Rady Európy a ich pozorovateľskej misie. To sociálny e, demokrat zo Švajčiarska, Andreas Gross, je člen parlamentu. Vytvorenie e, takýchto komisí e, ukrajinskou vládou v súlade s ustanoveniami Rady Európy. On povedal, citujem, že je to akási fraška, pretože úlohou takýchto komisí je práve vybrať e, ľudí, ktorí by pôsobili ako rozhodcovia, nie hráči, koniec citátu. Takže tých e, členov komisie je príliš veľa jednoducho. Dá sa dokonca predpokladať, že budú ťažkosti na rôznych e, úrovniach vo vzťahu s touto volebnou komisiou. Kupovanie hlasov, o tom som už hovoril. <clears throat> Sú tu e, rozhodnutia, ktoré však e, ukazujú opak Takže, ako som už povedal, nedostatočné usmernenia, ako to všetko treba chápať. Potom sa hovorilo o tom, že tie podmienky nie sú rovnaké pre všetkých, využívanie štátnych zdrojov, e, vládne e, strany e, ťažia z toho najviac, pretože miestne udalosti sa menia na stranické udalosti prospech vládnúcich strán. To sa stalo aj pri predchádzajúcich voľbách, ale Svojím spôsobom to bolo síce nespravodlivé, ale vyvážené medzi západom a východom. A zdá sa, že teraz je to naozaj jednostranné. A ešte jedna vec. Fiktívne strany. Tie vytvárajú tí, ktorí majú záujem na provokovaní voličov, takže opäť je to vládna strana. Fiktívnej strany a to sa opäť týka volebných eh, komisii, takže viac ako 50 zvolených e, už boli nahradení kvôli týmto fiktívnym stranám. To je jasný signál, <clears throat> teda, že e, to neslúži e, tomu, na čo by volebná komisia slúžiť mala. Tieto fiktívne strany majú <clears throat> vplyv hlavne pri tých mandátoch, kde iba jedno kreslo Nahráva to väčším stranám, vieme presne, ktoré to asi sú. No a ešte na záver poviem, že ja nepočítam s nejakými predbežnými prieskummi, pretože treba vedieť, kto to vlastní na Ukrajine, kto je za tým a možno, že je dokonca záujem na tom niekoho e, vykresliť eh, v pozitívnom svetle Neplatí to iba pre vládne strany, ale aj pre opozičné, možno, že vyvolať istý strach. Takže myslím, že naozaj treba počkať na e, samotný deň volieb. A keď budú lídry opozície v, vo väzení, tak to má mm, obrovský vplyv. To nebolo tak v roku 2004, keď e, Janukovič e, zmanipuloval tieto voľby ostal na politickej scéne, diskutovalo sa o tom, čo nebude teraz tak, to bude mať obrovský dopad a ovplyvní kvalitu volieb. Ďakujem. Ďakujem bardzo. Proszę Państwa, mám ešte 4 zgłoszenia. Ďakujem veľmi pekne. Mám štyri prihlášky do diskusie. A myslím si, že by to tak malo zostať. Ešte pán Sariuš Volský je piaty, posledný rečník. Pán Heruček, takže šiesti. Teraz uzatváram zoznam rečníkov. 1,5 minúty má každý rečník k dispozícii maximálne, aby mohli naši hostia odpovedať. Pani Hams by chcela ešte niečo povedať? Pani Hams? ale tá je skutočne poslednou rečničkou, tým pádom definitívne uzatváram zoznam rečníkov a prosím vás všetkých, aby ste boli struční. Celkom určite budeme o Ukrajine diskutovať častejšie. Pán Mario David Maslo. Thank you very much, sir. Ďakujem pekne. Išiel som hlasovať a nie zapnúť si mikrofón. prvom rade sa chcem poďakovať našim dvom hostom a našim dvom kolegom za tieto úvodné slova. Ak dovolíte, možno doplním jeden bod. Ešte sa tu nespomenul. Hovorilo sa o rôznych druhoch manipulácie, ale nehovorilo sa o manipulácii súdmi. Žiaľ, obávam sa, že celý súdny systém eh, robí v prospech politických strán. Ani jedna stiažnosť opozície nebola, e, neprešla buď e, prvoinštančným alebo odvolacím súdom. To je naozaj škodlivé pre e, imič krajiny a potvrdzuje to, že žiaľ právny štát ešte stále nie je realitou. Aspoň nie v súlade s kritériami a hodnotami, ktoré by sme chceli s Ukrajinou zdieľať ako EÚ. Doplním to, čo povedal Michael. Hovoril o fiktívnych stranách, tak e, išlo hlavne o špecifické okrsky s jedným kreslom. Myslím, že ich nazývajú na Ukrajine technickí kandidáti. Jeden kúpi a, a mali sme dôkazy o takýchto prípadoch a opäť súdy nekonali, čo je polutovania hodné. Na Ukrajine asi majú pocit, že my sme už e, rozhodli, či budú voľby považované za spravodlivé alebo nie. Ale mm, pani profesorka na jednej priesvitke sa hovorilo o volebnom dni 28. dokonca môže byť všetko v poriadku, ale demokracia to je proces a naše sťažnosti sa týkajú celého procesu a preto je to asi polutovania hodné teda to, ako sa to robí. Ďakujem. Uh, you, Ďakujem pekne, pán predseda tejto miestnosti vy, ja, Sarius Volsky, e, my sme tam boli v roku 2004 a ja som si všimol, teda ja som bol na naozaj nespočetných e, voľbách na Ukrajine, ani neviem presne na koľkých. A opäť ide o e, kritické voľby na zadefinovanie geostrategického smerovania tejto <clears throat> veľkej krajiny. Je to euroazijské sp- spoločenstvo, o ktorom sa hovorí pod e, e taktovkou Ruska. To všetko by malo byť zohľadnené pri rokovaní o dohode o partnerstve. Takže neviem, či toto treba považovať za slobodné a spravodlivé voľby. <clears throat> A možno, že otázka na profesorku Birch, dalo by sa uh, nejak pomôcť misii OBSE ODIHR, teda scenáre, kedy lídry opozície boli e, vo vezení, ale napriek tomu iní pozorovatelia mohli skonštatovať, že voľby boli predsa len slobodné. Ja e, neviem o takýchto príkladoch minimálne nie v Európe. Tradične v krajinách OBSE Európsky parlament je skôr uh, nováčikom. V roku 2004 tu bola trojka, parlamentné zhromaždenie uh, Rady Európy a OBSE. A OBSE v podstate mm, zohráva úlohu predsedu tejto trojky. My sme tam boli ako nováčik a to by mohlo byť aj tentokrát tak problematické ako v roku 2004, pretože vtedy bola snaha legitimizovať prvé kolo volieb. Janukovič ich e, akože vyhral, aj keď bolo jasné, že nie. Pán Koval, e, je to rozhodnutie, ktoré vy budete musieť prijať za Európsky parlament. Možno, že by bolo dobre vydať druhú správu, ak nebudete spokojní s konsenzom parlamentného zhromaždenia Rady Európy a OBS, e, ak to nebude v súlade so závermi našich pozorovateľov. Ja som to hovoril aj vo vzťahu s ukrajinskými médiami, urobím to znova. Myslíte si, že by to bolo možné, či by to bolo v súlade aj s pravidlami Európskeho parlamentu, teda vydať e, samostatnú správu? Ah. One and a half minutes, I think we have said. minúty, myslím, že sme povedali. Inak budeme mať časové problémy a už je po štvrť na jednu. Pán Severin má slovo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za to, že ste zorganizovali tento hearing, toto vypočutie. Je, nám, je to veľmi nápomocné, dostali sme veľa zaujímavých informácií. Rád by som zdôraznil, že tieto informácie by sme mali využiť, avšak mali by sme sa snažiť vyhnúť jednej veci, a to dojmu, že dokážeme odhadnúť výsledky ešte pred samotnými voľbami. Súhlasím s takým odhadom, že sa voľby netýkajú len jedného dňa, že je to celý proces. Výsledky, závery by sme mali robiť až potom, ako voľby prebehnú, aby to zostalo um, dôveryhodné. Keďže môžeme teraz vyjadriť aj svoje obavy, je tu veľa e, znepokojujúcich okolností. Musíme poprosiť úrady, aby zlepšili situáciu za dva zostávajúce týždne. Dovolte mi ešte niečo doplniť. V konečnom dôsledku ide o to, že chceme spravodlivo, správne hodnotiť voľby, ale nesmieme zabúdať na to, že sme politikmi a máme mať na zreteli aj vlastné geostrategické záujmy a že nás závery musia byť spravodlivé, ale musia byť v súlade s našou geostrategickou agendou. A ešte jedna posledná poznámka pod čiarou kvázi. Samozrejme, že sú určite tie nedostatky v systéme, ale takéto nedostatky je stvoja v našich členských štátoch. Treba, taktiež na to netreba zabúdať. Ďakujem. Ďalší rečník, keďže máme opäť iba 1,5 minúty, budem sa iba pýtať. Moje otázky sa zameriavajú na pani Volčuk. Nevymenovali ste komunistickú stranu, mohli by ste nám prosím niečo povedať o tejto strane a jej úlohe po voľbách, po druhé? situácia v opožičnom tábore, ehm, tejto ste sa venovali, a vedúcou, spomenuli ste vedúcu osobnosť. Um, ako to teda môže byť, že vedúca osobnosť je vo väzení? Keď sa človek rozpráva s Ukrajincami, má dojem, že ľudia už majú pokrk tohto negatívneho tónu, ktorý dominuje celej debate. A ešte tretia otázka. Prehľad o etnických skupinách. Je to krajina s 26 miliónmi obyvateľov, 46 miliónmi obyvateľov, prepačte, a máme tam veľkú väčšinu ľudí, ktorí hovoria po rusky pri posledných voľbách, aj keď si pozriete e, výsledky prieskumov verejnej mienky a jednotlivé volebné okrsky, tak strana regiónov znova vzíde z volieb ako víťaz. Ako môžete um, vysvetliť fakt, že títo ľudia hlasujú za túto stranu? Ďakujem. Ďalšia rečnička. Myslím si, že je absolútne jasné, že budeme cestovať na túto volebnú pozorovateľskú misiu s dlhým zoznamom nedostatkov a pochybností, ktoré ktoré nemusíme skrývať. Toto pozorovanie voliev sa nebude môcť dopracovať k výsledku, tak ako aj v predchádzajúcich rokoch, kedy sa konali voľby na Ukrajine a hodnotili sme voľby. Nemali by sme si tu niečo zastierať. To by nám malo byť jasné. Správa Peta Koxa a pána Kvašnievského pôvodne s voľbami nesúvisela. Bola to skôr humanitná misia. A um, páni mali pozorovať um, um, súdne procesy. To, čo predniesli na konferencii predsedov, to však, však automaticky ukazuje, že táto pozorovateľská misia sa dopracovala k určitým výsledkom, ktoré presahujú rámec pôvodného mandátu a majú aj význam taký, uh, najmä čo sa týka hodnotenia volieb a okolností volieb, som veľmi za to, aby táto správa bola zverejnená celkovo, pretože sa neobávam, že práve v súvislosti s výsledkami cesty pána Galera a pána Kovala to môže byť zneužité v súvislosti s hodnotením volieb, avšak skôr nám to objasní situáciu na Ukrajine po tretie. Myslím, že by bolo veľkou chybou, keby sme hodnotenie volieb spájali s geopolitickými súvislostiami, v ktorých by sme sa snažili vysvetliť, že tieto voľby rozhodnú o tom, akým smerom sa Ukrajina orientuje, či smerom na západ alebo na Rusko. Uh, ja si myslím o situácii na Ukrajine, že táto krajina potrebuje funkčné vzťahy oboma smermi. Súvisí to eh, aj so, s rozhodnosťou EÚ. Nemá to však znamenať, že EÚ z, na základe asociačnej dohody robí Ukrajine mm, veľmi veľkorysú ponuku na prehlbenú spoluprácu, že táto EÚ demokratický vývoj alebo e, neprávnoštátny vývoj môže akceptovať. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda, pán Sarius Volsky. Uh, uh, Mám tri otázky. Ďakujem, pán predseda. Poprvé. V prezentácii ste povedali, Brits, opoziční, eh, mm, opoziční predaci sú vo vezení, potom selektívna justícia, selektívna spravodlivosť. Ak niekto sa dostane do väzenia, myslíte si, že americká demokracia je funkčná, ak sa takéto niečo deje aj tam? A rozhodnutia týkajúce sa e, e, schovávania správy e, Cox a Kvašnevsky sú určite nesprávne v tejto súvislosti. Ďalšia otázka, jednotné mandáty. Jeden zo záverov hovorí opozícia v v niektorých, v prípade výsledkov na základe jednotlivých volebných okrskov um, bude mať horšie výsledky než v prípade uh, celoplošných výsledkov. Ak sa napríklad uh, dohodnú niektoré politické strany na spoločných kandidátoch, ako by to zmenilo výsledky? Ďalšia otázka. Aké implikácie majú neférové voľby na voľby prezidenta v roku 2014? Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Teraz budeme postupať v opačnom poradí. Najprv pani profesorka Beč. Ďakujem. Ďakujem za vaše otázky. Vyberám si otázku, čo sa stane s politickými vodcami vo väzení. Ako som už bola bývala spomenula, keby to boli prezidentské voľby a ak by hlavný opozičný kandidát bol vo väzení, bolo by to niečo iné. Ale toto sú parlamentné voľby. A pani, e, strana pani Timošenkovej napadla voľby. Potom vystáva otázka, do akej miery je možnosť niektorej zo strán napadnúť voľby práve tou skutočnosťou, že ich kolegovia sedia vo väzení a oni um, títo sami tiež nie sú v pozícii, že by mohli napadnúť parlamentné voľby. Je to problém. Sú, objavujú sa tam aj ľudskoprávne problémy. Sú to otázky, ktoré presahujú len tento rozmer. možno e, to spochybňuje e, samotný štatút volieb. Ako už bolo povedané, nie sú to prezidentské voľby a teda sa nedá povedať, um, že by sa týmto e, voľbám dal vopred pripísať celoplošný úspech. Celkom určite sa e, vyskytli precedensy, politici sa objavili e, vo väzení a nemohli napadnúť tým pádom priebeh volieb. Sú tam ale tri dôležité aspekty. Poprvé zákon. Myslím, že tam by sme nemuseli pochybovať, pretože existujú aj v EÚ také štáty, ktoré Um, tiež um, mali určitých politikov vo väzení počas volieb. Ja si nemyslím, že um, by to bola bežná prax. Mne robí vrázky na čele, či tento zákon vôbec bude schválený. Potom otázka selektívnej spravodlivosti. Nikdy nebude existovať priama paralela s inými krajinami pretože okolnosti sú špecifické na Ukrajine, aj keď sa podobné situácie dajú nájsť aj v iných krajinách. Neznamená to však, že situácia na Ukrajine by sa dala hneď porovnávať s inými členskými štátmi. Treba vidieť komplexné súvislosti. Čo sa týka vývoja na Ukrajine, sú tam mm, výrazné špecifika. Potom k jednomandátovým okrskom naša otázka, či Udar a Batkiuščina sa budú môcť spojiť, alebo či budú znevýhodnené. Väčšina pozorovateľov a komentátorov by vychádzali z predchádzajúcich volieb a povedali by pravdepodobne, že je tu určité znevýhodnenie pretože vládnúca strana rozhoduje o, um, o väčšine vz, e, zdrojov, či, čo im vlastne zabezpečuje v jednotlivých jednomandátových okrskoch výhody. Vo väčšine jednomandátových okrskov to bolo tak, že e, správa administrácia v rokoch 2004 vykazovala veľké nedostatky. Bol to problém. Nejde až tak o preferencie obyvateľstva, Ide o to, že vládnúca strana má prostriedky na to, aby zmanipulovala preferencie. Celkovo vyvstáva otázka, či opozícia môže s tým niečo urobiť. A potom poprosím pani Volčík, aby vysvetlila, aké sú implikácie s rokom 2014. Ďakujem, hovorí pani Volčík celý rad fascinujúcich poznámok a otázok. Budem postupovať výberovo. Mediálny pluralizmus, to je veľmi dôležitá otázka. Musíme rozlišovať medzi širšou štruktúrou na Ukrajine a cieľovými cieľanými manipuláciami v médiách a v televízii. Štruk- štruktúrálne rozdiely. Existujú je tam niekoľko netransparentných e, súkromných vysielačov s nejasnou vlastníckou štruktúrou. Existuje aj verejnoprávna televízia. Rôdne, rôzne strany majú však k dispozícii rôzny vysielací čas a navzájom sa problémy zosilňujú. Je tam autocenzúra, potom štruktúrálne obmedzenia, čo vlastne zostruje jestvujúce politické problémy. Aj legislatíva nie je kvalitná, platí to pre volebný zákon, nie je to novinkou. Na Ukrajine sa často stáva, že zákony robia politici pre politikov s určitými únikovými cestičkami a nezrovnalosťami. Čo je však na Ukrajine dôležité, a na toto by sme sa mali zamerať počas volieb a pred nimi, to je otázka, ako sa dajú odstrániť tieto unikové cestičky. Ak to bude tak administratívne vyriešené, že niektoré strany budú favorizované, nie je to v poriadku. Toto je veľmi dôležitý indikátor pre kvalitu volieb samých o sebe. Zaujímavé je tiež to, už som hovorila o politickom napätí, v rámci politickej klímy panuje nedôvera voči opozícii. Opozícia spolu rozhodovala, spolu hlasovala o volebnom zákone, avšak istým spôsobom um, bola využitá. Politickí aktéry sa opakovane snažia anticipovať, čo sa udeje po schválení zákona. Vždy sú tam určité technické nedostatky. Dá sa s tým nakladať rôznym spôsobom. Napríklad iným štruktúrálnym obmedzením na Ukrajine je súdny systém. judikatívna oblasť má nedostatky. Určite to bude mať vplyv na kvalitu volie všeobecne. Samozrejme musíme rozlišovať medzi štruktúrálnymi obmedzeniami a skutočným využitím um, politickými silami. Jedna poznámka ku komunistickej strane. Je to udivujúce. Táto strana bola v podstate odpísaná ako strana dôchodcov a teraz zažíva znovu rozkvet. V zásade ide o to, aby sklamaní voliči znova prišli voliť. Inak by títo ľudia volili stranu regiónov, ale na základe hospodárskych problémov tak neurobia. Čiže ako keby komunistická strana bola záchranou pre frustrované obyvateľstvo v tradičných baštách volebných okrskov. Batkevčina alebo údar nepokladajú komunistickú stranu za dôveryhodného partnera. Ak by malo ísť o koalíciu opozičných strán alebo vládnych strán, vychádzali by sme z toho, že komunistická strana by uzavrela formálnu alianciu so stranou regiónov. História ukázala, že táto strana vždy išla do koalícií s, takýmito, s takýmto typom stran ak by som sa mala odvážiť o nejaké hodnotenie, čo sa týka komunistickej strany. A je veľmi zaujímavé, že po oranžovej revolúcii vládne určité sklamanie. Objavila sa tam, e, objavila sa nová tvár v jednej z politických strán, Kampanie je celkom efektívna a dokonca zastúpenie v hlavnom meste Myslím, že Kiev je celkovo frustrovaný, hoci e, je veľmi blízko k politike. Otázka prezidentských volieb je fundamentálna, milníkom. To bolo vždy, aj v minulosti, aby sme vytvorili primeranú politickú e, klímu, určitú platformu a prítomnosť v parlamente, to bude dôležité pre každého kandidáta do parlamentných, do prezidentských volieb, ak sa mu to nepodarí, tak sa ocitne na okraji. Je dôležité pre samotnú kampaň to, čo som už spomenula, a taktiež zabrániť tomu, aby e, sa situácia všeobecná um, prevažila e, v prospech vládnúcej strany iba. A posledný rečník, e, a pán predsedajúci, pán Tenok sa vyjadril k metóde našej práce. Sme v stálom kontakte s pánom Galerom a s misiou OS aj a taktiež sme v kontakte s Radou Európy, z NATO sme si to ešte celkom nevyjasnili, ale máme e, prvé signály toho, že by spolupráca mala fungovať dobre. Myslím si, že si dobre vzájomne rozumieme, ako vyzerá právna stránka. Ďakujem za túto otázku. Možno by sme ju mali prenechať právnej službe parlamentu, ako funguje spolupráca, alebo mohla by fungovať v prípade konfliktných situácií. Ja túto situáciu hodnotím celkovo tak, že spolupráca by mala fungovať bezproblémovo, aj pán Galer si to myslí. Teraz však vyvstáva jeden problém, pretože misia OBSE nie je hlavnou misiou, je to organizácia, ktorá má osvedčený spôsob práce a metodiku. A samotné odovzdávanie hlasov a deň volieb je len časťou volie. My samozrejme analizujeme celý volebný proces a aj odovzdanie moci mm, následne po voľbách. Samozrejme, čo sa týka samotných volieb a priebeh volieb v deň volieb, tak misia OBSE je rozhodujúca a jej informácie taktiež využijeme. A okrem toho bola položená otázka, či naše závery budú aj politicky alebo geostrategicky hodnotené, myslím, že, alebo či sa, by sa malo hodnotenie orientovať skôr odborne ak by sme hodnotili politicky, tak eh, sa do hry dostávajú rôzne politické záujmy a aj pozícia jednotlivých európskych inštitúcií, pretože aj tie zohľadnia to, čo povedia vysokí predstavitelia pre zahraničnú politiku a čo sa týka súčasnej situácie. Delegácia eh, má veľmi dobré obsadenie, Máme tu podpredsedu parlamentu, zastupujúceho predsedu AFETu. Myslím, že sa budeme snažiť nájsť vyrovnané riešenie a že, dúfam, že sa nám to podarí. Doteraz sa tomu tak vždy bolo. A v rámci delegácií nemôžeme hovoriť o konfliktoch. Doteraz nevidím taktiež problémy v spolupráci s OBSE, ODIHR a Radou Európy. V zásade vidíme situáciu podobne. Čo sa zvyšku týka, musíme počkať. Čas ukáže, ako sa veci vyvinú, čo sa týka právnych aspektov a otázky, koľko autonómie si môžeme dovoliť a aký to bude mať vplyv na budúcnosť spolupráce s týmito organizáciami, tak sa na to ešte raz pozriem. A potom lepšie pripravený vám budem môcť k tomu podať správu. Čo sa týka samotného pozorovania volieb, tak myslím, že to na to bude mať vplyv. Tým pádom myslím, že som odpovedal. Je dôležité, aby sme my ako pozorovatelia volieb sa aj správali, neprekračovali naše právomoci a potom e, skôr e, budeme vypočutí. Pán predseda hovorí, dovolte mi povedať ešte niekoľko poznámok. Myslím si, že hodnotenie uh, pozorovateľskej misie by malo obsahovať nielen technické odborné aspekty, ale treba sa venovať aj praktickým procesom a to ešte vopred. I treba ujasniť, že by sme všetko mali vidieť v celkových súvislostiach. Ešte dve či tri poznámky. Počul som Eh, Počul som, že určite nedostatky sa vyskytovali vždy. A ten, kto naposledy sfalšoval voľby, sa nedostal do väzenia a opäť pri ďalšej príležitosti mohol kandidovať bez bariér tí, ktorí proti nemu v posledných voľbách um, bojovali, sú teraz vo vezení a to je malá, um, malý rozdiel. Um, nedostatky sa nerovnajú nedostatkom, je to kvalitatívny rozdiel. Toto treba zahrnúť do hodnotenia. Rezolúcia Európskeho parlamentu z oktobra, novembra, z 25. oktobra 2010 o hodnotení regionálnych a lokálnych volieb. Táto treba tiež zohľadniť, pretože podľa tohto hodnotenia neboli parlamentné voľby porovnateľné s prezidentskými voľbami, pretože pani Timošenková nemohla, sa, um, um, ne, nemohla kandidovať v konkrétnych volebných okrskoch Potom tu boli voľby v rokoch 2006, 2009, 2010. Toto všetko treba zohľadniť. Nikto nie je anielom a určité nedostatky sa tu vždy môžu vyskytnúť. Sú tu prítomné kvalitatívne rozdiely a preto je potrebné nehodnotiť iba technicky odborne, čo sa stane v deň volieb, ale aké šance má opozícia, skutočnosť, že časť jej vedenia je vo vezení, skutočnosť, že časť regionálnych kandidátov opozície je vo veľkých problémoch, čo sa týka ich šancí vo volebnom boji. Tlačí sa, tlačia na ne napríklad daňový úrad a iné inštitúcie. A čo sa týka slobody médií, najväčšie Naj, najväčšie takéto vysielače a médiá e, sú v, v rukách dvoch ministrov uradujúcej vlády. A čo sa týka TV1, tak tam ani neviem, čo sa presne deje. Ehm, sú im odnímané vysielacie frekvencie. Ich glaube, das äh, gehört auch, glaub... Myslím si, že aj toto všetko treba zohľadniť v hodnotení, aby sme sa dopracovali k celkovému hodnoteniu. A ako už povedala pani profesorka Böč, ak neurobíme komplexné hodnotenie, nebudeme ako inštitúcia dôveryhodní. Myslím, že by sme mali mať jednotné hodnotenie ako Európsky parlament. Toto by som chcel zdôrazniť, inak by sa tu mohli vyskytnúť problémy. Uh, určite rozšírené predsedníctvo a členovia e, pozorovateľskej misie budú mať v útorok príležitosť s pánmi predsedami Coxom a Kvašniovským sa stretnúť, porozprávať, vysvetliť si správy, aby aj, aj to, čo pani profesorka po mojej ľavej strane hovorila o selektívnej spravodlivosti a o voľbách, aby sa to odrazilo v týchto správach. Srdečne vám ďakujem, prajem vám ešte príjemný deň a našim odborníkom, odborníčkám srdečne ďakujem, um, že sa neriadili e, starým anglickým heslom nad kanálom sa vznáša hmla a kontinent je od nás ďaleko.